Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Vážení prítomní, prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli začať s našou doobednou e, časťou zasadnutia výboru REGI. Náš program uvádza nasledujúci bod. Ide o návrh správy ohľadne Európskeho semestra. Gestorským výborom je výbor ECON čiže Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, ročný prieskum rastu na rok 2018. Je to výročný e, cyklus koordinácie politik daňových aj hospodárskych. E, je to príležitosť hovoriť o hospodárskych a rozpočtových plánoch, monitorovať pokrok a taktiež nejaké špecifické momenty v priebehu roku. E, E, výbor Ekon každý rok vypracováva dve správy z vlastnej iniciatívy, jednu na jar a jednu na jeseň. Jarná správa vychádza z výročného prieskumu rastu Európskej komisie na nadchádzajúci rok a je to pokus ovplyvniť možno hospodárske a sociálne e, priority, ktoré príjma e, jarná Rada EÚ Takže teraz ide o tú jarnú správu za, na rok 2018 na základe mm, prevízii Európskej komisie 26. novembra 2017 boli zverejnené. E, ja, mám, ja som mala vypracovať e, správu v mene nášho výboru. Dnes vám ju odprezentujem a kvôli harmonogramu gestorského výboru musíme hlasovať už na našom februárovom zasadnutí a preto navrhujem krátku lehotu na predstavenie po pozmenujúcich, e, doplňujúcich návrhov útorok 30. januára do konca dňa. Ja teraz e, predstavím môj návrh správy a potom bude príležitosť o tom hovoriť s tieňovými spravodajcami a ostatnými členmi tohto výboru a budem pokračovať po bulharsky. Уважаеми дами и господа, за поредна година имам удоволствие. Vážený prítomný, наозай е ми potešením опет раз моцт виадрить názor nášho výboru k veľmi dôležitému európskemu semestru. V tomto stanovisku sa uvádza, že e, e, hospodárstvo v EÚ vyzerá pozitívne, rast e, e, je pozitívny a klesla aj miera nezamestnanosti od krízy ale toto ozdravenie nie je e, v rovnakej miere v členských krajinách a taktiež miera nezamestnanosti v niektorých krajinách ostáva privysoká, hlavne u mladých a preto zdôrazňujeme, že je dôležitá ďalšia konvergencia hlavne kvôli tým pozitívnym znakom ohľadne hospodárskeho rastu. Treba to podporiť, e, treba mať ešte lepšie odporúčania pre jednotlivé krajiny a e, implementácia týchto odporúčaní e, žiaľ nie je jednotná, musí tá sa zmeniť. Európska komisia a členské krajiny preto musia úzko spolupracovať, e, koordinovať svoje úsilie, snažiť sa o štrukturálne reformy a taktiež podporovať investície v členských krajinách v stanovisku zdôrazňujeme aj významnú úlohu politiky súdržnosti v kontexte ozdravovania európskeho hospodárstva. Je to hlavná politika pre investície v Európe a um, treba využiť aj multiplikačný efekt Zdôrazňujeme aj to, že fondy FC musia byť e, rýchlo využité, hlavne v záujme štrukturálnych e, reforiem. Členské krajiny naozaj musia mať e, silné štruktúry na koordináciu, tak aby sa tieto fondy dali využívať čo najefektívnejšie. možnosti, e, možnosť čerpať e, fondy z FC boli predložené do roku 2020. Je to e, naozaj v záujme investícií, ale treba taktiež zlepšiť synergiu medzi jednotlivými fondami. A taktiež dôrazňujeme aj úlohu program na podporu štrukturálnych referiem a ide aj o to mať na mieru šitú podporu, tak aby členským krajinám bolo e, uľahčené uskutočňovať štrukturálne reformy. A zdôrazňujeme aj význam udržateľných štrukturálnych reform, a to na všetkých štátnych úrovniach a taktiež potreba odstraňovať byrokraciu a to na to, aby boli vytvorené rámcové podmienky pre podniky a investície, aby boli aj zlepšené. <clears throat> Takže toľko stručná prezentácia nášho stanoviska. Som zvedavá na to, čo povedia tieňoví spravodajcovia. Ide nám samozrejme o čo najkvalitnejšie stanovisko. Takže slovo dostanú jednotliví tieňoví spravodajcovia ako prvý pán Polčák. Ďakujem pani predsedajúca za slova. Stručne k vášmu stanovisku e, oceňujem, že ste e, na malom priestore postihla všetky priority, ktoré súvisia s európskym semestrom a konkrétne jarnou správou. Isté drobné úpravy by som videl v zmysle, ako ste to aj teraz uviedli. Otázka nezamestnanosti a úloha Európskeho fondu pre strategické investície, najskôr fond EFSI. Treba sa pozrieť na nerovnováhu ktorá bola aj uvedená v minuloročnej správe, čiže rozdiel medzi 15 členskými krajinami e, a 13, teda tými, ktoré sú v eurozóne a tie, ktoré nie sú. Bolo by dobré sa pozrieť e, na tie rozdiely v tom roku, ktorý sa opisuje v našom stanovisku. To je asi tá najzásadnejšia pripomienka. Tá druhá sa týka práve nezamestnanosti. Som rád, že ste hovorili aj o nezamestnanosti mladých, ale je tu aj štruktúrálna nezamestnanosť a tá má hlboké príčiny. Myslím, že úzko súvisí s politikou súdržnosti Takže predložím aj pozmenujúci, doplňujúci návrh. Chcel by som aspoň stručne e, poukázať na štruktúrálnu e, nezamestnanosť v kontexte európskeho semestra. Je to teda stručné, ale vystižné stanovisko a myslím, že s týmito doplneniami by bolo ešte, ešte lepšie. Ďakujem pán Pirinsky ako ďalší tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tohtoročná správa o raste a stanovisko nášho výboru myslím, nabral na, nabralo na význame. V uplynulých dňoch sme boli svetkami istých znepokojujúcich správ ide o hospodárstvo, či už v Európe alebo na svete. Včera v Davose vyjadrili aj svoje znepokojenie európsky politici. Išlo konkrétne o európske hospodárstvo. To má samozrejme dopad aj na sociálnu oblasť a možno, že sa ešte prehlbia hospodárske a sociálne rozdiely. Naše politiky musíme preto zásadne zmeniť ale vaše stanovisko je podľa mňa dobrým e, východiskom, napriek tomu, že nezachádza do podrobností. Mm, je to možno, že cesta, ako naznačiť takéto e, kvalitatívne zmeny. Potom je tu aj tzv. E, mix politík, čiže kombinácia rôznych opatrení. je dôležité mať e, vlastne skoordinované tak hospodárske, ako aj sociálne opatrenia v záujme rastu. To ale neznamená, že prekonáme všetky štruktúrálne problémy. Zmeny nebudú takéto zmeny nebudú postačujúce. E, Ide o akýsi zakliatý trojuholník a treba nové opatrenia, nové usmernenia. Obzvlášť v oblasti sociálnych práv tento pilier čím, je čím ďalej tým dôležitejší a taktiež treba zásadne premyslieť politiku investícií a v správe výboru EKON sa hovorí aj o obavách ohľadne verejných investícií, ktoré e, žiaľ naďalej klesajú. bude ťažšie poskytovať takéto sociálne služby na regionálnej úrovni. Niektoré e, skupiny obyvateľstva budú vylúčené. Aj k tomu by, myslím, sa mohlo viac vyjadriť naše stanovisko. Hovorili ste o programe na podporu štrukturálnych reforiem. Je to dôležitý program, ale musí sa zamerať na lepšie využívanie investičných fondov a tých, ktoré podporujú štrukturálne reformy. Pretože ako vieme, takéto reformy sa dajú rôzne interpretovať a nám ide obzvlášť o riešenie problémov prostredníctvom dobrého čerpania investičných dostupných prostriedkov. Treba aj novú politiku e, investícií. Myslím, že toto všetko zaujíma aj verejnosť. Počuli sme o kvantitatívnom uvoľňovaní a o rôznych e, iných opatreniach, ale myslím, že teraz sa treba viac zamerať na kvalitu. Nevidím tu tieňového spravodajcu za EKR, takže pán Omarži. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za to, že ste vypichli otázku nezamestnanosti mladých je to stále dosť veľký problém v mnohých menej rozvinutých oblastiach Európy a hlavne v tých ultraperiférnych. A to aj napriek eh, pomalému ozdraveniu európskeho hospodárstva. Tento trend ešte nie je úplne zvrátený v spomínaných regiónoch. Väčšinou s vami eh, súhlasím, ale čo sa týka odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a prispôsobenie regionálnej politiky týmto odporúčaniam. Obávam sa, že sa tentokrát nezhodneme. Vždy sme si mysleli, že to nemá svoje miesto v regionálnej politike, že tieto e, odporúčania, ako aj štruktúrálne reformy krivia e, regionálnu politiku. A práve tieto štruktúrálne reformy a tie rozpočtové opatrenia e, zhoršili hospodárskú situáciu, ako aj tú sociálnu v celej Európe a netreba e, robiť tie isté chyby ako v minulosti. Myslím, že tu sa zásadne nezhodneme, ale inak vo zvyšku môžem vás podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Pána Škrleca nevidím. Pán Rope, vyjadrite sa v mene vašej skupiny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Niekoľko podnetov. Vy sa zameriavate na hlavné oblasti vo vašom návrhu a myslím, že by sme mohli byť trošku e, uvoľnenejší, pretože je tu hospodársky rast, aj keď v nedostatočnej miere. A rast žiaľ ešte nevykompenzoval dôsledky krízy z 2008. E, žiaľ, v mnohých krajinách ešte stále ľudia pociťujú dôsledky krízy klesli ich príjmy, ale sú tu samozrejme aj pozitívne e, trendy. Politika súdržnosti by mala e, prispieť k rozvoju miestnych regionálnych ekonomík. Táto politika súdržnosti sa veľmi často zameriava na e, údržbu napríklad infraštruktúry a rôzne iné verejné statky poriadku, ale myslím im, že aj regióny by mali mať k dispozícii lepšie nástroje a mali by mať možnosť využívať flexibilnejšie možnosti, ktoré ponúka regionálna politika a miestne samozprávy by mali mať možnosť prispieť k nejakým kvalitným projektom, čo by mohlo zlepšiť situáciu v tej ktorej oblasti. V budúcnosti, myslím, by sme mali porozmýšľať nad politikou súdržnosti a vidieť ju ako nástroj, ktorý e, môže podporiť miestne iniciatívy a poskytnúť e, istú mieru flexibility. A ešte jednu vec by, sme, by sme mohli e, lepšie využiť a síce energiu. E, viac ako polovicu č, e, energie členské krajiny kupujú od tretich krajín. E, 400 miliard ročne eur to predstavuje. Takže by sme mohli e, viac e, elektriny vyrábať my sami, využiť na to miestne zdroje. Tým, že kupujeme energiu od tretich krajín, tak prispievame k ich prosperite. Určite, ale oni sa obohacujú tým, že predávajú energiu EÚ, ale nevyužívajú tie zisky len e, priateľské, na priateľské účely. Je to zložitá otázka, takže aj e, otázka hosp- e, obehového hospodárstva tu vyvstáva. To by mohol byť pre nás užitočný nástroj, e, hlavne pri tých e, e, menej rozvinutých regiónoch. Častokrát vidíme to, ako je lepšia situácia vo veľkých e, mestách, aj vo vnútri členských krajín sú veľké rozdiely. Keď sa pozriem napríklad na Litvu, moju e, krajinu, tak e, e je hlavné mesto na tom trikrát lepšie ako Eh, okrajové oblasti, takže členské krajiny by sme mali motivovať, aby stierali takéto regionálne rozdiely. To je podľa mňa dôležité a mohlo by to prispieť aj k našej všeobecnej konvergencii. A myslím, že by sme eh, zamedzili aj úniku mozgov Ľudia by asi menej mali chuť odchádzať za lepším životom inde. Mali by sme hovoriť aj o daňových systémoch v jednotlivých členských krajinách. Nie sú e, rovné, rovnaké, e, narúšajú e, situáciu v samotných členských krajinách. Je tu veľa nekompatibility Niektoré krajiny jednoducho otvorene priťahujú e, veľké podniky a členské krajiny e, e, niektoré iné členské krajiny sú skôr porazenými. Takže aj daňové otázky sú dôležité, nemali by sme na ne zabúdať, malo by to byť súčasť nášho programu. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto hlásil z výboru REGI, takže eh, poprosím pani Lokova z Európskej komisie, nech sa páči. Uh, yes, I would... Ďakujem pekne, ďakujem za toto stanovisko. Ide veľmi správne smerom tým smerom, e, o ktorom vieme, že je pozitívny, o tých výhodách, ktoré tieto fondy vytvorili a mala by som jednu reakciu na jedného z tieňových spravodajcov, pokiaľ ide o tú pripomienku o vzťahu medzi tak čo tu bolo povedané, že tie odporúčanie tú politiku nejako denaturalizujú, ale to nie je pravda. Predstavujú skutočnosti e, smerovanie k tým smerom, kde by sa členské štáty mali viac snažiť, aby zvýšili efektívnosť fondov. Čiže štruktúralne reformy, ktoré sú obsiahnuté v niektorých z týchto odporúčaniach, sú hlavné a sú veľmi dôležité preto, aby tieto fondy mohli e, tieto financie vynakladať v týchto e, krajinách, ale takisto, aby mohli generovať tie efekty, ktoré sú žiadúce. Čiže áno, niektoré odporúčania sú relatívne všeobecné, ale tieto e, sú aj zároveň dlhodobé, takže členské štáty niektoré veľmi dobre vedia, čo majú robiť e, preto, aby tie fondy e, naďalej mohli generovať zisky alebo výhody pre občanov. Potom druhá reakcia, štruktúrálne fondy sú veľmi dobre zladené s európskym semestrom a, je tu odporúčania a teda aj ste, alebo aj na tie odporúčania cez ex ante conditionality a takisto cez odporúčania v niektorých krajinách máme tieto tzv. ex ante conditionalities a tam je napísané, že tieto podmienky e, e, sú na ceste, aby boli splnené a že je pripravený terén pre dobré investície, e, čo, sa, čo je súčasťou akčného plánu, čo má byť, alebo to, čo je mm, spustené po prijatí plánov, to takisto sú veci, ktoré predstavujú súčasť eh, terénu investícií členských štátov tak, aby tieto investície mohli eh, byť realizované, aby tie zisky, ktoré z nich vyplývajú, alebo tie výhody, aby boli trvalo udržateľné, aby sa neskončili, nevypršali po eh, konci obdobia investícií. Čiže k to sa dá diskutovať určite, ale odporúčania určite nedenaturalizujú tú politiku E, práve naopak e, hovoria o tom, čo členské štáty potrebujú, hovoria o tom, e, čo má byť v teréne, tak povedia, k dispozícii na to, aby tie investície mohli aj reálne prebehnúť. Pán Omarže, nech sa páči. Áno, iba stručne. Vypočul som si reakciu kolegyne z komisie, ale prosím, rešpektujte, že my sme tu politické, politická organizácia sme výborne prebiehajú politické diskusie a máme právo e, hodnotiť, ako chceme európske politiky. A ja keď hovorím, že tieto odporúčania e, podľa krajiny nejakým spôsobom denaturalizujú um, túto politiku, tak to je proste moje politické hodnotenie a nechcem, aby komisia mi to nejakým spôsobom vyvracala. Proste je to moje politické hodnotenie, môj politický názor. V poriadku, ďakujem pekne. Ako e, predsednička výboru e, chcela by som povedať, že si vítam že vítam eh, pozície jednotlivých politických skupín a tieto pozície určite budú odzrkadlené v konečnom texte v konečnej pozícii a stanovisku výboru REGI. Ďakujem pekne všetkým tieňovým spravodajcom za ich príspevky a očakávam návrhy pozmeňovacích, alebo teda pozmeňovacie návrhy. A takisto ďakujem veľmi pekne komisii za vaše e, pozície, výrazné pozície. Vieme, aké pozície máte. A dnes akceptujeme to odôvodnenie, takisto vaše pripomienky. Ďakujeme za ne zohľadníme ich, ale samozrejme konečné stanovisko regie bude výsledkom spoločnej snahy spravodajcu a takisto aj spravodajcov tieňových. Um, ehm, 30. januára máme e, lehotu na predkladanie podmienovacích návrhov, takže to je budúci týždeň a tým pádom môžeme prejsť na ďalší bod a to je ďalší bod na programe workshop, ktorý organizuje Policy Department B k téme 7. správa o hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti. Tento workshop bol organizovaný zo strany tohto oddelenia Policy Department B na základe žiadosti výboru REGI a máme tam e, vlastne získať vstupy, e, pokiaľ ide o našu e, správu k 7. správe e, komisie, ktorá bola v septembri e, prijatá. A ako vidíte v programe, e, panel obsahuje aj akademikov, aj ľudí z praxe. Sú tam zahrnuté aj regionálna úroveň, aj národná. Budeme tam hovoriť o ďalších paktoch pre rôzne európske teritoria. Budeme sa tam venovať tzv. pásce stredného pasci stredného príjmu, v meskej agende a vzťahom medzi e, vidiekom a mestom, e, mm, rovnováhou medzi potrebami, teritoriálnymi potrebami a prioritami EÚ a ďalším témam. E, Viaceré backgroundové dokumenty boli poskytnuté členom výboru REGI. Pokiaľ tie dokumenty nemáte k dispozícii, môžete si ich vzadu zobrať. A Máte program workshopu k dispozícii. Ja by som e, na úvod chcela poprosiť pána Juana, ktorý je správodajcom k tejto 7. správe o súdržnosti. Je to iniciatívna správa REGI a je to veľmi dôležitá správa pre náš e, výbor, takže pán Žula, nech sa páči, máte slovo. Merci, Ďakujem pekne. E, pani predsednička, chcel by som sa e, vyjadriť k tomuto workshopu, k našej práci. Ďakujem pekne kolegom, ktorí súhlasili s tým, že sem dnes prídu a vystúpia k viacerým témam. Ja, ako ste povedali, som pracoval na príprave tejto správe o 7. správe komisie o súdržnosti. E, aký je kalendár, ten to dobre viete, ide nám to celkom nahusto a e, ja e, čoskoro pri, predstavím našu správu a cieľom je vyslať signál, ktorý bude jasný pre komisiu a máme tu viaceré návrhy, pokiaľ ide o aj prepojenie na viacročný finančný rámec. Ja nebudem navrhovať nejaký, eh, nejakú vágnu správu, práve naopak chceme tie signály vyslať jednoznačným spôsobom a naše, eh, naša kolektívna úloha je, aby sme sa poučili z koheznej politiky a dopracovali sa k návrhom, ako vylepšiť túto politiku do budúcna. Každý vystupujúci eh, dnes sa vyjadrí k situácii, k rôznym témam, ktoré sú dôležité, napríklad budúcnosť e, koheznej politiky a všetko, čo s tým súvisí. Máme tu presne tú pascu e, stredných e, príjmov, ktorú ste spomínali. A myslím si, že problémom je identifikovať cieľ, ktorý je našim cieľom a ktorý, alebo ciele a ktoré nejaké konkrétne riešenia budú e, navrhovať a predstavovať. Potom tá druhá téma, to sú tie meské výzvy, to ste takisto spomínali. Opäť tu ide o to, že dnes e, vidíme, že mesta e, dávajú veľké príležitosti, ale majú s nimi spojené aj veľké výzvy, pričom dochádza v týchto mestách častokrát aj k takým malým oblastiam chudoby, to treba takisto riešiť. Potom teritoriálny rozmer alebo územný rozmer, to je tiež veľmi dôležitá téma, e, ktorú by sme nemali ohroziť kvôli tomu, že e, by sme mali iba nejaké strategické priority, takže tento územný rozmer, teritoriálny rozmer a potom téma zjednodušenia alebo zjednodušovania, o tom sme veľa hovorili a Eh, keď sa dnes eh, vráte poslanci z terénu, alebo vrátili sa, tak eh, veľmi dobre aj sami vedia, že toto je dôležitá výzva pre politiku súdržnosti do budúcna, práve toto zjednodušenie. My si teraz vypočujeme jednotlivých vystupujúcich a všetci sa vyjadria, alebo jednotliví sa, jednotlivci sa vyjadria k jednotlivým témam súvisiacim s budúcnosťou koznej politiky. Ďakujem pekne. E, takže začneme, ako prvý vystupí Andres Rodriguez Pose. E, je to profesor ekonomické geografie e, na katedre Geografia životného prostredia na London School of Economics. On bude hovoriť o téme práve toho, tej pasce regionálnej pasci, bude hovoriť o regionálnom pasci stredných príjmov a o tej výzve, ktorú táto pasca predstavuje pre hospodárskú dynamiku v Európe. Áno, ďakujem pekne, ďakujem, že to môžem vystupovať eh, o tejto dôležitej téme, o tejto 7. správe. Sú dva druhy území alebo regionov, ktoré priťahujú pozornosť e, ľudí, ktorí pripravujú politiky, a to na národnej ako aj európskej úrovni. Jednak sú to menej rozvinuté regióny, tie, ktoré majú nižšie HDP alebo najnižšie HDP e, na hlavu v EÚ a potom sú tie veľké e, mesta, metropolisy, ktoré sú považované za motor hospodárskeho rastu. A sú to naozaj veľmi dôležité súčasti budúceho hospodárskeho rozvoja Európskej únie ale existujú aj iné druhy regiónov, a to sú také tie stredné v úvodzovkách regióny, e, e, ktorým sa ľudia, ľudia menej venujú. Oni tiež chcú ukázať tieto regióny, že majú potenciál rozvíjať sa. E, čo to sú tieto regióny so stredným príjmom, ktoré sú v tejto pasci stredného príjmu? Nie sú to homogénne regióny, sú rôzne a sú charakterizované istými vlastnosťami, ktoré majú viac menej podobné. Keď sa pozrite napríklad na tú mapu, sú to regióny, ktoré za posledných 25 rokov mali nízky rast nízky rast za posledných 25 rokov v porovnaní jednak aj e, s veľkými mestami, aj s menej rozvinutými regiónmi, alebo tými najmenej dokonca. Čiže to sú eh, regióny, ktoré dosiahli istú mieru rozvoja, ten je väčšinou pod priemerom Európskej únie a zostávajú na, tom, na tej úrovni, alebo dokonca prípadne v minulosti boli nad priemerom a dnes už sa uh, E, relatívne dlhodobo ich situácia zhoršuje a dostávajú sa pod priemer. E, je to vidno na rôznych ukazovateľoch, e, či to je rast zamestnanosti, ktorý je tam nedostatočný, ktorý sa týka napríklad síce juhu Talianska, ale zároveň aj severovýchodného Francúzska. Tam sa ťažko generuje nová zamestnanosť, nové pracovné pozície a Okrem toho sú to eh, regióny, ktoré častokrát majú slabý výkon v porovnaní so zvyškom eh, krajiny. Čiže eh, majú slabšiu výkonnosť a to nie je iba od kedy sa začala kríza, ale ešte aj z obdobia predtým. Toto je opäť mapa, ktorá ukazuje e, relatívny výkon v porovnaní so zvyškom krajiny za posledných 25 rokov. A mnohé z týchto regionov takisto majú aj výrazné inštitucionálne problémy, kvalita vlády, alebo teda riadenia, korupcia, efektívnosť e, e, riadenia regionov. e, všetky tieto ukazovateľe sú nižšie, než by mali byť e, v kategórii e, relatívne rozvinutých regionov, ako sú tieto. Ako vznikla táto pasca e, stredného príjmu? V minulosti e, sú to regióny, ktoré rastli celkom rýchlo, ale dostali sa do istého bodu rozvoja a tam sa ako keby zasekli. Prečo sa to stalo? Lebo poprvé ra, e, rast príjmov znamenal, že tieto regióny sa stali príliš bohaté na to, aby mohli byť konkurenceschopné v tej nižšej kategórii. E, proste cenovo neboli také konkurencieschopné e, v porovnaní s inými atraktívnymi regiónmi, ktoré boli povedzme menej rozvinuté v rámci EÚ, alebo aj s oblastiami inde na svete, ktoré takisto môžu poskytnúť podobné e, produkty, rovnako kvalitné produkty, ale za nižšie ceny. A e, mnohé z týchto regiónov častokrát nie sú na tej úrovni, kde by už mohli poskytovať výhody veľkých mestských oblastí a tých e, hlavných regiónov, produktívnych regiónov e, v Európe, pokiaľ ide o organizácie, produktivitu e, a tie celkové ekosystémy obchodovania alebo ekonomických aktivít alebo schopnosť inovácie a zručnosti, ktoré s tým súvisia. Takže ak to poviem tak ľudovo, tieto regióny sú naozaj zaseknuté, sú niekde medzi a aj kolega tu z Bruselskej univerzity svojho času hovoril, sú príliš centrálne na to, aby boli konkurenceschopné z hľadiska nákladov, ale sú aj príliš periferálne na to, aby mohli eh, byť konkurenceschopné z hľadiska z produktivity, eh, z hľadiska vzťahov, inovácie a tak ďalej. Čiže v tejto situácii tieto regióny sú sa dostávajú pod čas väčší e, tlak e, a to je veľká výzva slovenská politická, pretože poprvé tieto regióny majú e, na jednej strane veľký potenciál na hospodársky rast, ktorý sa nevyužíva a zároveň E, e, vo voľbách sa ukazuje, že sú nespokojní ľudia a to je e, tá tzv. geografia nespokojnosti a to sme už videli vo voľbách v mnohých európskych krajinách za posledné roky, aj nakoniec v minulosti a samozrejme netýka sa to iba Európy, videli sme to v Amerike v posledných rokoch aj napríklad v Tajsku, čiže toto je relatívne dlhodobý jav. Prečo táto geografia nespokojnosti ktorá sa týka práve týchto e, strednopríjmových regiónov nachádzajúcich sa v tzv. pasci. E, prečo toto vzniklo? Znamená to, že sa pre nich nič nerobí? To nie je celkom pravda. Investuje sa do týchto regiónov, ale ten druh investícií, ktoré tam prúdia s istými výnimkami, e, boli to skôr neefektívne investície. Na národnej úrovni dochádza eh, k dosť veľkým transferom eh, blahobytu, tak povedať, ale tie, ktoré sú z hľadiska krátkodobé eh, dlhodobého potrebné, znamenajú, že tieto teritoria sú potom závislé a sú to také uzavreté ekonomiky alebo chránené, tak povediac. A častokrát tieto regióny majú väčšiu mieru verejnej zamestnanosti ako E, či už tie rozvinutejšie metropolitné oblasti, alebo naopak tie najmenej rozvinuté. A napriek tomu, že štát je tam zamestnávateľom e, viac ako inde, stále to negeruje, negeneruje dostatočný hospodársky rast. A máme na regionálnej úrovni e, príklady e, toho, ako e, koncentrácia štrukturálnych fondov na, tých, na tie menej rozvinuté e, regióny e, odťahuje pozornosť od týchto regiónov. V minulosti tie politiky boli neefektívne a generovali dokonca tzv. E, bielých slonov, priemyselné štruktúry, ktoré v skutočnosti nevygenerovali e, siete mm, e, reťazcov hodnoty a keď tie dotácie skončia, tak potom sa to vlastne e, tieto infraštruktúry ani nevyužívajú. Ale ekonomický potenciál týchto oblastí naďalej je dôležitý a treba ho mobilizovať. V súčasnosti väčšina politik, ktoré e, fungujú, robia to, že buď e, príjmy stabilizujú a ak fungujú skôr ako sociálne politiky, čím nechcem povedať, že sociálne politiky sú zlé, ale nie sú to ozajstné rozvojové politiky a skôr opakujú ten pocit, ten dojem, že v mnohých týchto regiónoch v skutočnosti ľudia nemajú budúcnosť a nie je tam ekonomická príležitosť, nie je tam možnosť naozaj si nájsť prácu a e, prosperovať z hľadiska dlhodobého. A toto je vec, e, ktorú ľudia naozaj veľmi výrazne pociťujú a aj v tej geografii nespokojnosti to je naozaj vidieť. Treba teda prejsť na inú politiku. Poprvé, mala by to byť politika, ktorá tieto regióny v tejto pasci stredného príjmu E, posunie smerom hore. Prečo je to tak? Je to nielen politická potreba, je to ozajstná ekonomická potreba. Okrem toho, e, poprvé tieto regióny častokrát e, predstavujú výraznú, výrazné percento európskeho obyvateľstva. Je tam istá možnosť, že títo ľudia by mali mať väčšie príležitosti než je tomu v súčasnosti. Potom po druhé, tieto regióny majú výrazný ekonomický potenciál. Robili sa na túto tému rôzne ekonomické štúdie zo strany či komisie, či rôznych akademikov, alebo aj OECD a zdôrazňuje sa v týchto štúdiách, že v Európskej únii jedna tretina všetkého rastu pochádza z tých veľkých miest, e, z ale dve tretiny pochádzajú z iných regiónov a z toho e, dosť veľká časť tohto potenciálu je, sú práve tieto e, regióny pasce stredného príjmu. To sú regióny, ktoré v minulosti e, a v nedávnej minulosti generovali veľkú časť hospodárskeho rastu pre Európu a Európa si nemôže dovoliť, aby nechala tento potenciál, ktorý veľký potenciál rastu do budúcna nevyužitý. Po tretie, treba zachovať a posilniť rozvoj aj inde v Európe. My sme systém a prosperita veľkých miest, prosperita menej rozvinutých regiónov navzájom e, súvisia a častokrát závisia aj práve od týchto e, regiónov e, stredného príjmu a ich schopnosti stať sa dynamickejšími. Pokiaľ sa z nejakej časti systémov budeme vyhýbať, tak riziko je tam e, toho, že e, celý systém bude kolabovať. Už dnes vidíme, ako táto skutočnosť ovplyvňuje schopnosť tých hlavných regiónov naďalej rásť. Takže potrebujeme tam ďalšie e, politiky, respektíve ešte by som to preformuloval. Nie viac politiky alebo menej politiky, ale lepšiu, lepšiu politiku pre stredno-príjmové regióny, inú politiku. Politiku, ktorá nebude iba typu sociálneho, nejaké sociálne, sociálna podpora, e, samozrejme tá je tiež dôležitá, ale nebude generovať a podporovať potenciál týchto regiónov, aby sme nechránili tieto menej rozvinuté regióny, aby sme ich e, nechránili pred zvyškom ekonomiky, aby sme ich e, e, prepájali e, s tou mobilnou ekonomikou, s tými zmenami v ekonomike, ktoré všade okolo nich bežia a máme tu mnohé veľké projekty, do ktorých by mali byť tieto regióny začlenené, mali by byť poskytované zručnosti týmto regiónom, vytváranie, mali by sa vytvárať také prostredia, aby sa mohla zvyšovať produktivita a takisto inovácie. Ako je možné toto dosiahnuť? Uh, Ide uh, tu i myšlienku, ktorá sa pretavila do istého teoretického prúdu politiky. Uh, nepotrebujeme politiky, ktoré sú na jedno kopito pre celú Európsku úniu. Potrebujeme citlivieť politiky. Čo to znamená? Politiky, ktoré nevychádzajú len z nejakej celkovej teórie všeobecnej a aplikujú sa všade rovnako, ale tie, ktoré vychádzajú z dôkazov z lokálneho prostredia, e, samozrejme, že sú ovplyvňované teóriou, ale sú dostatočne flexibilné, aby boli špecifické, aby sa dali prispôsobiť regiónom a špecificky týmto stredne príjmovým regiónom, ktoré sa ocitajú v pasci. Tieto politiky sa snažia využiť miestny potenciál, ktorý v súčasnosti neoslovujeme a podporujú príležitosti pre jednotlivcov, ktorí bývajú na takýchto územiach. Treba uh, zabezpečiť, aby nikto nebol znevýhodnený tým, kde bol narodený, tam, kde žije. Zdôrazňujúc uh, prenosné spôsobilosti, e, treba povedať, že mnohí ľudia v krajinách s, nízko, s nízkym, so strednými príjmami, ktorí sa ocitli v takejto pasci, nemajú spôsobilosti a zručnosti tohto typu. Ak by si ich vyvinuli, možno by im to mohlo pomôcť sa rozhodnúť, či chcú zostať, pomôcť a dynamizovať ich región, alebo či nadobudnú náležité spôsobilosti a zručnosti a budú podporovať ekonomický rast niekde inde v Európe. Berúc do úvahy neefektívnosť a prekážky, ktoré často majú e, inštitucionálnu povahu a ktoré často zužujú potenciál mnohých týchto regiónov. E, toto treba urobiť vopred a preskúmať to. Nechcem ísť do podrobností, ale ak vás to zaujíma, existuje dokument, ktorý bol nedávno publikovaný Európskou komisiou, ktorý tieto detaily uvádza. Simone, Marino, Michael a ja sme autori a hovorí sa v ňom o tom, ako sa toto dá dosiahnuť. Rád by som teraz ku koncu zdôraznil, že v súčasnosti zabudnuté strednopríjmové regióny si Európa vytvára problém, keď na nich stále zabúda, pretože nevyužíva tento potenciál, je nevyužitý, zostáva nevyužitý a potom to má dopady na iné časti sveta. Ľudia e, v týchto oblastiach majú predsa schopnosti a kapacity ovplyvniť prosperitu ďalších regiónov. A po tretie, nespokojnosť v týchto regiónoch takisto e, vygeneruje nielen hospodárske problémy, ale aj sociálno-politické problémy, ktoré vidíme, ako sa vynárajú a zväčšujú. A toto podkopáva nielen prosperitu ich vlastného regiónu, ale aj prosperitu a budúci potenciál a celkový rast Európy ako celku. Európa si nemôže dovoliť ponechať tieto strednopríjmové regióny zabudané, pretože treba venovať jednoducho pozornosť týmto regiónom špecifickými politikami, ktoré by maximalizovali potenciál, ktorý je tu zanedbávaný a ponechaný sám na seba. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Som si istá, že k tomuto bude veľa otázok v diskusii. Ale teraz budeme pokračovať s ďalšou prezentáciou, ako sa vysporiadať s výzvami v urbaných oblastiach, dynamika a tvarovanie novej politiky súdržnosti, pán Mark Grizzl, ktorý je riaditeľom siete pre urbanné poznatky v Európe, eh, odprednáša túto tému. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem, že ste nás pozvali na tento veľmi dôležitý workshop. Predstavím našu sieť. Sme sieť členských štátov, ktoré, ktoré sa venujú urbánnym záležitostiam. Sme takým rozhraním medzi politikou, praxou, teóriou poskytujeme to, čo vidíte teraz na diapozitívoch. Minulý rok sme publikovali štúdiu o integrovanom urbánnom rozvoji v, vo viacerých krajinách Európy a dokonca aj mimo Európy. Máme politické laboratórium, kde sa zaoberáme prevenciou radikalizácie a urbanými stratégiami, ktoré majú postaviť hrádzu radikalizácii. A nedávno sme publikovali krátku štúdiu k prvým výsledkom toho, ako Amsterdam počas eh, holandského predsedníctva v roku 2016 sa adaptoval eh, v tomto zmysle. Mm, to rozoberáme. Teraz sa vrátim trošku v mojich diapozitívoch. Organizujeme aj konferencie a semináre. Niekedy sú prepojené s partnerstvami, ktoré vznikli pod eh, patronátom EÚ o chudobe, o inklúzii migrantom v, a žiadateľov o azyl, utečencov, o trvalo využiteľnom využívaní pôdy, takisto španielsku urbanú agendu sme riešili, politiky na Cypre. A čo skoro budeme organizovať e, politické laboratórium o integrácii v susedstve s kolegami z Francúzska a Nemecka. Takže e, tá mestská dimenzia, urbánna dimenzia je niečo, o čom by som chcel dnes s vami hovoriť. V politike súdržnosti to nie je nová téma, je to všeobecnejší trend. E, venovala sa pozornosť mestskej dynamike na e, európskej, lokálnej, globálnej úrovni. A v roku 2016 bolo, bola veľká dynamika, bol to urbánny rok, bola tu urbánna agenda pre EÚ. 2016 bolo holandské predsedníctvo, ktoré prijalo novú urbánnu agendu v oktobri 2016 ako súčasť urbánneho príspevku k trvalo udržateľným politikám, ktoré e, prijalo OSN. Od roku 2014 do roku 2016 e, sme sa dozvedeli toho veľa o tejto téme miest, o územnom rozvoji e, koheznej politiky a k tomu by som chcel pridať ďalšie perspektívy. Ako riaditeľ tejto siete pre členské štáty, ktoré sa venujú mestskej politike, a urbanej agende pre EÚ a partnerstvám by som rád povedal, že urbaná agenda navrhuje a e, sprítomňuje spoluprácu na konkrétnych témach, ktoré majú urbanú tému. Je to multilaterálne úsilie viacerých aktérov, ktoré sa pokúša nájsť riešenia pre mestá a poskytnúť nástroje. Správa komisie k urbanej agende a naša vlastná správa E, pri Amsterdamskom pakte e, súvisiaca s Amsterdamským paktom nám poskytla ďalšie hĺbkové informácie. Máme tu aj tematické partnerstvá. Všetky fungujú v súčasnosti. Každý sa za, každé sa zaoberá jednou z prioritných tém, ktoré Amsterdamský pakt spomína. Tieto tri partnerstvá, ktoré teraz spomeniem, boli uzavreté. A poskytli už aj svoje akčné plány. Všetky sa týkajú e, lepšej tvorby práva, lepšej výmeny poznatkov a lepšieho financovania. Takže predstavujú dôležitý príspevok k rozprave o budúcnosti politiky súdržnosti. Dotkol by som sa niektorých kľúčových záležitostí, napríklad e, flexibilita a zjednodušovanie a najmä v urbanej dimenzii koheznej politiky vrátane urbánnych prepojení. Čo sa týka komplexnosti týchto riešení a návrhov, budem schopný načrtnúť hlavné línie a potom si to môžeme podrobnejšie prediskutovať v priebehu tohto workshopu. Reformné návrhy by sa nemali chápať ako oficiálna stanoviska našej siete alebo jej členov, Nebudem sa preto vyjadrovať k spolitizovaným témam, ako je makrokondicionalita alebo kritéria pre súdržnú politiku súdržnosti alebo kritéria pre jednotlivé členské štáty. Toto všetko je verejne známe, ale neprekvapí vás, že všetky existujúce vyhodnotenia, ktorých sme si vedomi, zdôrazňujú dôležitosť politiky súdržnosti ako výrazu európskej solidarity a ako hlavnej európskej investičnej politiky, ktorá má naozaj teritoriálny e, územný rozvoj a podporuje integráciu. Správa o politike súdržnosti ukazuje, aká dôležitá je politika územného rozvoja v urbanom rozvoji, čo podporuje aj výskum, ktorý vychádza z výsledkov e, vývoja posledných rokov. Treba zamerať strategický pohľad na politiky, ktoré by mohli priniesť konkrétne alebo odborné reformné návrhy. Rozumie sa vo všeobecnosti, že politika súdržnosti sa má vysporiadavať s zamestnanosťou, inklúziou, prispôsobovaním sa na zmeny klímy, trvalou udržateľnosťou a inováciou, ale niektoré z týchto tém naozaj preťažujú tieto politiky, pretože často sa reaguje na naliehavé situácie v týchto témach. Najvýraznejšie požiadavky aktérov v reforme sa prijavili v rozpravách, aj v rozprávach v rámci siete o, o európskych poznatkoch. Je tu o riadenie, o princíp zdieľaného manažmentu, ktorý sa vo všeobecnosti prijíma, a o pravidlá, ktoré sa niekedy považujú za príliš striktné. Máme tu mechanizmy auditu. Tento rok objem legislatívy k politiky súdržnosti sa kritizuje, pretože by mal byť stručnejší, jasnejšie vyjadrený a menej pravidiel by malo tam byť a menej uniformných. Úzko súvisí s touto témou aj požiadavka na väčšiu flexibilitu aj z hľadiska procedurálneho, aj z hľadiska tematického. Mnohí aktéry apelujú, aby bola kohezná politika lepšie schopná reagovať e, na vývoj a meniť politické priority, aby bolo možné dosiahnuť e, flexibilitu. Čo sa týka procedurálnych postupov, treba zobrať do úvahy rozličnú situáciu rôznych krajín. A teraz tematické ciele. Tematické ciele, ktoré e, podnecujú rozpravu o flexibilite a kladú si zásadnú otázku. Aké sú oblasti, na ktoré by sa mala sústrediť politika súdržnosti a ako by sa to malo robiť v praxi? Tu stanoviska medzi rozličnými krajinami sa naozaj líšia na jednej strane sú krajiny, ktoré si želajú zachovať súčasný prístup, aby sa politika súdržnosti zamerala iba na niekoľko e, kľúčových vecí až po mm, väčšiu flexibilitu a viac tém. Čo sa týka podpory efektívnosti a flexibility, ide tu o synergie a vzájomné doplňanie sa, komplementárnosť fondov Európskej únie a ďalších finančných fondov aplikovaním súdržnejších pravidiel. Typický rozsah urbánny e, je naozaj horúcou témou na diskusie pri, pri viacročných finančných plánoch a politikách súdržnosti. Nemecká a rakúska sieť urbánnych poznatkov hovorí, že účelovo viazané fondy by mali vyrastať z konkrétnych víziev. Témy ako e, konkurencieschopnosť, efektivita zdrojov, digitalizácia, migrácia a vysoká úroveň integrácie a inovácie sú všetko nástroje, ktoré by e, na to sú všetko urbané nástroje, ktoré by sa mali využiť na postavenie sa týmto výzvam. Ďalej je tu právny základ, ktorý by mal byť flexibilnejší, napríklad flexibilné tematické ciele urbaného rozvoja, takéto striktné opatrenia niekedy e, nevedia flexibilne reagovať na výzvy. Takisto prepojenie medzi mestami a vidiekmi, o tom sa často hovorí. Regionálne stratégie sú tiež súčasťou politiky súdržnosti, ale ich ďalšie posilnenie je aspektom územného plánovania politiky súdržnosti. Inovácia. Inovácia regionálnych stratégií sa dá posilniť začlenením tém, ako je mobilita, dodávky elektrických energií, cestovný ruch a zabraňovanie povodňam. Zjednodušovanie a flexibilita to sú koncepty, ktoré sú dôležitými uholnými kameňmi pre argumenty tých, eh, ktorí podporujú urbánnu dimenziu, ktorí sa snažia odstrániť bremena, ktorými sú zaťažené eh, mestá. Čo sa týka manažmentu, plná aplikácia partnerských princípov je pre nás dôležitá. Niekoľko aktérov navrhli integráciu právne záväzných e, pravidiel, princípov a nariadení, ktoré by sa mali možno nahradiť e, akýmsi etickým kódexom. Prvý akčný plán v rámci partnerstiev, ktoré pracujú v rámci urbanej agendy pre EÚ, bol už vyvinutý. Tieto partnerstva vyhodnocujú aktivity, ktoré sa týkajú tém e, so, so silným urbaným rozmerom. Je to všetko rozpracované, takže mm, môžem len zdôrazniť tie najstaršie partnerstva, ktoré už si vypracovali svoje prvé akčné plány, ale tieto partnerstva potom budú pokračovať podľa plánov efektívnosti a aj ďalšie partnerstva si pripravia akčné plány, ktoré sa potom odprezentujú Európskej komisii. Budú to aj partnerstva druhej a tretej generácie. V priebehu 2018 a 2019 začnú vznikať, pretože toto je východiskom pre rozpravy. Dovolte mi sústrediť sa na e, mestskú chudobu. To je téma pre partnerstvo, ktoré sa začalo na začiatku roku 2016. Podľa Amsterdamského paktu mestská chudoba sa týka takých tém, ktoré sa týkajú štrukturálnej štruktúralnej koncentrácie chudoby v mimo centrálnych mestských oblastí, na to treba integrálny prístup. Toto partnerstvo, ktoré sa sústreďuje na mestskú chudobu, e, žela, volá po lokálne zakorenených riešeniach v týchto štvrtiach a takisto riešeniach, ktoré vychádzajú z ľudí, z konkrétnych špecifických podmienok pri integrácii ľudí, ktorí žijú v takýchto znevýhodnených e, štvrtiach. Čo sa týka koncentrácie e, na územiach, kde žije znevýhodnená populácia. Chudoba detí je ďalšou témou. E, treba regenerovať urbané oblasti, ktoré sú postihnuté mestskou chudobou. To by mala byť priorita v ďalšom programovacom období politiky súdržnosti. E, toto všetko súvisí s nezamestnanosťou, zhoršovaním životných podmienok a takisto s problematikou rodín s jedným rodičom. Často je tu e, pozadie, podhubie migrantskej spoločnosti, pristahovalcov, ale sú tu aj obyvatelia z týchto oblastí, ktorí volajú po takýchto partnerstvách a sami ich navrhujú. Tieto partnerstvá by mali stanoviť urbánne územné ciele a vytvoriť miestne pakty a potom by sa mala, mali regenerovať tieto štvrte, ktoré sú teraz postihnuté chudobou a znevýhodnením. Treba podporovať integrované stratégie, aby sme sa vyhli segmentácii jednotlivých fondov a umožnili ich kombináciu, kombináciu finančných zdrojov, aby bolo možné regenerovať aj súkromne vlastnené časti týchto oblastí spolu s verejne vlastnenými časťami. Mestské orgány majú dôležitú poprednú úlohu pri rozhodnutí, aká bude stratégia boja s chudobou v kontexte financovania zo strany EÚ. Iní aktéry zase navrhujú, aby verejné orgány pracovali viac s tretím sektorom a s obyvateľmi. A teraz sa sústredíme na druhé partnerstvo migrácia a inklúzia do hlavnej spoločnosti, majoritnej spoločnosti. Sú tu dve konkrétne aktivity. Jedna má umožňovať e, kombinovanie facilít pre mesta a pôžičky z rôznych zdrojov čo sa týka migrácie, sú tu fondy pre imigráciu, pre pristahovalectvo, ktoré by sa dali skombinovať lepším spôsobom, ako sa navrhuje v tomto partnerstve, s pôžičkami z Európskej investičnej banky a z Európskych štrukturálnych fondov. Druhé odporúčanie je podporiť e, odstránenie regulatívnych bariér a prekážok a ponúknuť nástroje k lepšiemu prístupu k európskej európskemu integračnému financovaniu s urbaným rozmerom. Integračné rozpočtové položky pre ESF, ESARDF sa prekrývajú, čo sa týka priorít, politík, cieľov a tak ďalej. Veľmi často nie je koordinácia medzi rozličnými generálnymi riaditeľstvami na úrovni únie ani na národnej úrovni medzi rozličnými rezortmi ministerstvami. Sú tu harmonogramy, ktoré apelujú na dostupnosť, pravidla nahlasovania, lehoty. Toto všetko sa však veľmi od seba líši v rozličných krajinách na úrovni únie, hoci ciele zostávajú rovnaké. Integrácia pristahovalcov do spoločnosti. Takže ekonomická integrácia migrantov do tkaniva našej spoločnosti je niečím e, veľmi žiaducím. Mala by sa garantovať prístup miest do európskeho integrovaného financovania naprieč všetkými členskými štátmi EÚ. Presunul by som sa teraz k tretiemu partnerstvu, ten, ktorý sa sústreďuje na urbanú mobilitu a ktorý poukazuje na plány trvalo udržateľnej urbanej mobility. Aby bolo možné pokračovať a podporovať ich v ďalšom programovacom období. Všeobecnejšie toto partnerstvo odporúča, aby jednotlivé obce, mesta a kraje, regióny boli viac zapojené do viacročného finančného plánovania konkrétne. Toto partnerstvo apeluje, aby sa um, miestne a regionálne orgány zapojili do tematických nástrojov a lokálnych nástrojov, aby bolo možné navodiť trvalo udržateľný územný rast, tieto zásady partnerstva by mali byť e, zaintegrované do regulačného rámca politiky súdržnosti a ex ante kondicionality pri plnej aplikácii princípov partnerstva, ktoré sa sem majú zaviesť. Dovolte mi teraz sa vyjadriť k poslednému z týchto štyroch partnerstiev, ktoré sa týka obehového hospodárstva. Spomínali sme ho už dnes rád. Efektívny manažment zdrojov vyžaduje perspektívu urbaného plánovania a perspektívu zapojenia rozličných aktérov. Politika súdržnosti je dôležitým nástrojom pri obehovom hospodárstve a jeho uplatňovaní v praxi v týchto oblastiach, najmä pri fungovaní urbaných oblastí a pri kombinovaní mestského a vidieckého osídlenia. Eh, hospodárstva by mali byť mali mať nárok po roku 2020 na tieto fondy v určitých témach, tematických oblastiach a toto partnerstvo ďalej eh, apeluje na to, aby politika súdržnosti pokračovala, aby umožňovala inovácie a experimenty na miestnej úrovni, napríklad umožňovaním synergií medzi urbanou agendou, partnerstvami a mestskými inovačnými aktivitami. Urbaná agenda pre EÚ je skutočne fascinujúcim experimentom, ktorý začal v roku 2016 a ktorý bude pravdepodobne pokračovať aj po roku 2020. Je dôležitý pre ďalší vývoj, pre implementáciu akčných plánov, pre partnerstva, aby mohli spolupracovať úzko s Európskym parlamentom nielen na úrovni členských štátov EÚ, ale aj na úrovni Komisie Európskeho parlamentu. Verejné orgány budú čoskoro sa uchádzať o grantové prostriedky Poslanci Európskeho parlamentu a tí, čo tvoria politiky, sa zapoja do rozprave k týmto akčným plánom, aby mohli formulovať odporúčania, ktoré potom budú aplikované, uplatňované v tretej generácii týchto partnerstiev. Verejná spätná väzba je umožnená cez web stránku, ktorú vidíte na mojich diapozitívoch a skutočne zámerom urbanej agendy pre EÚ bolo lepšia regulácia tvorba práva, lepšie poznatky, ehm, a tretia, tretí rozmer, ktorý by sa mal zapracovať do partnerstiev a do unijného do unijnej úrovne. Ďakujeme pekne za všetky nám. Ministri, ministerstve pre hospodársky rozvoj v Polsku. témou je sklbenie strategických prio eh, akú skúsenosť má Polsko. Ďakujem pekne za slovo. Ten názov je trošku komplikovaný, ale ja by som možno, že doplnil to, čo povedal. V mnohom súhlasím eh, s kolegami, ale možno, že vnesiem aj nový uhol pohľadu. Uh, Územný prístup všeobecne pre mňa je vlastne v jednotlivých regiónoch potrebujeme nájsť spoločného menovateľa. Preto hovorím o územnej politike a nie o meskej, regionálnej alebo miestnej. My sme si vypočuli, majú rôzny E, vplyv na rast a na kvalitu života ľudí v rôznych častiach e, sveta. E, majú rôzny vplyv na rast a na kvalitu života ľudí v rôznych častiach sveta. A je jasné, že keď sa pozriete na rôzne dokumenty Európskej komisie z roku 2017, dá priamo súvisieť s politikou súdržnosti, ale napríklad s globalizáciou, so sociálnym e, úsilím, s budúcim rozpočtom. Všade sa zdôrazňuje, že je tu ešte stále potreba mm, viesť e, územné politiky na, na, na správy o súdržnosti. Verejná politika je asi najúčinnejšou tak na európskej, ako aj na národnej úrovni, pretože sa zohľadňuje potenciál a rozdiely jednotlivých území, nielen zo sektorálneho pohľadu, ale aj z takého celkového. Ja by som povedal, že v súčasnosti súčasná politika súdržnosti nevyužíva všetok. Samozrejme, ten dopad e, je rôzny, ale keď sa pozrieme na možnosti politiky súdržnosti, tak myslím, že toho ponúka viac. Ten potenciál tejto politiky je väčší. Ja by som uviedol To je fakt, pre ktorým stojíme. Potom nejednotná, nejednotná chyba tu podľa mňa koordinácia. Na základe tohto by som zdôraznil, že keď sa na to pozrieme z polského, chyba tu podľa mňa koordinácia. Na základe tohto by som zdôraznil, že keď sa na to pozrieme z polského e, uhla pohľadu, tak e, tá politika súdržnosti naozaj dosiahla veľa. My sme práve ukončili a potvrdzujú, že táto politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu pri konvergencii tak na úrovni regiónov, krajiny, zvyšuje kon. Nabádam, aby ste sa na túto správu pozreli. Stiera sa chudoba e, v veľké mesta môžu hospodársky prekvitať a taktiež sa e, zlepšuje účinnosť prepravných sietí. Ak sa na to pozrieme trošku zbližšia, koncentrácia to myslím, že používa aj vyčleňovanie finančných prostriedkov. E ľahšie sa nám zameriava na tie projekty s európskou pridanou hodnotou. Tá ex ante podmienečnosť sa nám páči. Problémy pri spolupráci jednotlivých úrovní samozpráv. Ale to všetko nedosiahne potrebnú zmenu na to, aby územia plne využili z politiky súdržnosti a sme na to píšni, ale e, predsa len sa im nedarí prekonať e, pretrvávajúce územné rozdiely a rieš regiónmi. Máme lepšiu prístupnosť, e, všetky ra- oblasti rastú, ale predsa len rozdiely pre oblasti regionálne rozdiely a tak ďalej a tak ďalej. To je na tých mapách a snažili sme sa pozrieť, e, kde sú tie hlavné problémy, kde sa dokonca e, situácia zhoršuje a dalo by sa povedať, že sú tu dvaja hlavní porezení, e, stredne veľké mesta poprvé a potom hlavne vidiecké oblasti, ktorým hrozí permanentná marginalizácia, ale tento obraz nesúvisí iba s minulosťou, ako sme si to donedávna mysleli. Nie iba rozdiel medzi západom a východom Polska. Nie, teraz je to naozaj v, hlboko v regiónoch viditeľné. Takže pyšní e, a chválime túto politiku, ale predsa len sú tu rastúce rozdiely v, eh, v čím ďalej, tým menej miestach. Takže asi eh, globalizácia tak eh, na to nestačia, na to, aby sa to vyria, vyriešilo. A za? A mohli by naznačiť, že je možná aj iná budúcnosť, nielen prostriedky ale iba v kombinácii s národnými, regionálnymi a miestnymi politikami. To je také všeobecné prehlásenie. E, podobný tomu, ktorý predstavil profesor Poze, ale v polskom kontexte e, jednotlivé faktory, ktoré by mohli napomôcť e, silné mechanizmy koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi sektorálnej politiky rôzne programy e, na regionálnu spoluprácu v záujme väčšej súdržnosti a integrácia taktiež treba vyvíjať tlak na budovanie kvalitných e, inštitúcií, čo by malo byť stimulom pre územných partnerov. Takže naozaj veľmi adresné opatrenia. Uplatňovanie viacúrovňovej správy, ale účinnej. A potom treba dať e, priestor aj e, novým e, pokusom, pretože centralizácia sa snažila preklenúť problémy v Polsku. Nerokuje sa, takže nejde o nejaké oficiálne polské stanovisko, ale chcem upriamiť pozornosť na dokument, ktorý som mohol spolu vytvoriť s viacerými odprezentovali sme začneme strategickým prístupom. Myslíme si, že politika súdržnosti by mohla byť účinnejšia, ak by e, bola jadrom e, stratégie po roku 2020. úvah EÚ. To je potrebné, pretože inak táto politika súdržnosti bude iba jednou zo stratégií a nie tou stratégiou na zohľadnenie územného rozmeru vo všetkých verejných politikách. A ešte stručne ďalšie aj o CSR, ale aj na národnej, aj regionálnej, ako sklbiť jednotlivé politiky ale CSR by sa mali zamerať na strategické reformy, pretože ide o rast a štruktúrálne reformy a súdržnosť. To je podľa mňa logické. A niekoľko ďalších návrhov, ktoré by sa dali zhrnúť, eh, tak ako sú na tejto strane uvedené a podobajú sa tomu, čo povedal Andreas, keďže času už nemám veľa o súdržnosti, tak poviem, že som trošku sklamaný tým, aké návrhy sa tam uvádzajú. Hlavne sa zameriavajú na realizáciu, ale ak sa na to pozrieme z hľadiska implementácie, tak e, áno, pretože inak by to možno, že celé mohlo byť ešte zložitejšie. Potom je tu aj otázka toho spolufinancovania v základe územných potrieb. Áno, mala by tam byť zachovaná tá európska pridaná hodnota, ale potrebujeme aj väčšiu pružnosť pri prispôsobovaní sa miestnemu kontextu a taktiež Ďakujem, áno, išlo o e, polský uhol pohľadu, Polsko ako najväčší príjimateľ. Teraz sa pozrieme pre európske záležitosti v regionálnej rade pre Ile de France vo Francúzsku a ona nám bude hovoriť o spätnej väzbe z terénu smerom k jednoduchšej, účinnejšej politike súdržnosti v prospech všetkých európskych regiónov. Nech sa páči, máte. Ďakujem, pani predsedajúca. V prvom rade dovolte, aby som sa vám poďakovala za pozvanie. Poďakujem sa aj Markovi Žulo, ktorý je e, spravdajcom tejto 7. správe aj komisii sa chcem, pardon, tomuto e, výboru sa dám, chcem poďakovať aj jednotlivým poslancom, poslankyňam. E, najskôr jedna konštatácia. E, Oblasť Ile-de-France je prvou vo Francúzsku, 30 HDP, 20 obyvateľstva. Je to hlavný hospodárske univerzitné centrum vo Francúzsku. Je to aj tá najbohatšia, jedna z najbohatších oblastí v EÚ. Napriek týmto veľmi pozitívnym výsledkom sú v Ile-de-France naozaj veľké, veľké územné e, hospodárske, sociálne, environmentálne rozdiely. Čiže v rámci e, tejto oblasti e, dokonca sú tam e, e, celé e, chudobné oblasti. Napríklad department Sendeny je jedným z departmentov, ktoré je najchudobnejšie vo Francúzsku. A tu zdôrazním, že 70 e, je to e, polnohospodárske a lesné územie e, a preto to musí byť udržateľné a produktívne polnohospodárstvo. E, Ile-de-France sa taktiež angažuje, aby tie mestské oblasti boli naďalej príťažlivé a na to tu máme e, mnohé vedomosti, e, čo sa týka tej mestskej politiky. Predstavuje to 20 nášho operatívneho regionálneho programu E, viac ako 112 miliónov eur. E, ide to 15 ET a teda je to e, naozaj najdôležitejšie vo Francúzsku, teda v záujme mestských oblastí. Využívame viaceré fondy a naozaj to pomôže tým, ktorí majú projekty a chcú prostriedky z FEDER a ESF. Niečo k programu 2014-2020. Táto oblasť Ile-de-France e, sa poprvýkrát stala správcom európskych prostriedkov od roku 2014 540 miliónov prostriedkov z rôznych fondov z Federu e, viac ako 180 miliónov a viac ako 600 miliónov z FSE. 300 miliónov priamo spravuje táto oblasť a e, časť e, štát pre inklúziu a zamestnanosť a trošku menej ako 60 miliónov z Fondu pre regionálny rozvoj No a keďže sa potom zmenila politická väčšina, e, oblasť Ile-de-France vyvinula novú stratégiu európsku, ktorú, ktorá ale má byť ambiciózna a sú tu e, štyri piliere, trošku sa pri tom pristavím, pretože politika súdržnosti je tam zásadná. Byť príkladný pri čerpaní týchto európskych prostriedkov je to tak samozrejme, že je asi lepšie to povedať, pretože takto doteraz žiaľ nebolo. Druhý pilier e, lepšie pomáhať e, tým, ktorí programy navrhujú e, a tretí pilier mať decentralizovanú stratégiu spolupráce a štvrtý pilier vytvoriť E, mechanizmus, vďaka ktorému by sa vedelo o európskych politikách e, a aby e, sa teda plne využil potenciál. Sú tu teda aj rôzne stratégie a štúdie, ktoré poukazujú na vplyv v oblasti Ile de France. A čo sa týka rozvoja jednotlivých činností v tejto oblasti, Myslím, že je to aj jadro toho, čo vám chcem dnes do obeda povedať, e, aby sa o nich viac vedelo. E, oblasť prvýkrát v maji a júni 2017 e, uskutočnila konzultáciu u 77 navrhovateľov projektov, teda dokopy ich bolo viac ako 100 tých, ktorí čerpajú takéto prostriedky a preto si myslím, že je to reprezentatívne, pretože majú iný právny štatút. My sme sa pýtali tak združení, ako aj samozpráv, ako aj malých a stredných podnikov, ehm, tých, ktorí poskytujú ehm, sociálne ehm, bývanie, čiže sa zameriavajú na veľmi rôzne oblasti a majú bohatej skúsenosti, o ktorej je dobré sa podeliť aj s Európskym parlamentom a s komisiou. A išlo samozrejme o to vedieť, e, čo si oni myslia, aké majú skúsenosti s využívaním týchto e, prostriedkov a dať im možnosť aj niečo navrhnúť, keďže uvažujeme nad budúcnosťou politiky súdržnosti, tak aby sa aby bola ešte účinnejšia, aby sa účinnejšie čerpali jej prostriedky. Takisto si myslím, že <clears throat> sú to ľudia, ktorí sú odpovední z hľadiska verejného, e, je veľmi dôležité počúvať e, to, čo nám hovoria e, tí príjemcovia a pre ktorých nakoniec tú politiku celú robíme. Predstavila som niektoré čísla, ale samozrejme, ak by ste chceli ďalšie informácie, ďalšie čísla, ďalšie detaily, tak eh, radi vám ich takisto eh, poskytneme. Akékoľvek otázky, máme tu stovky eh, dokumentov, ktoré vám môžeme poskytnúť. Takže pokiaľ ide o tie čísla, ktoré sú zaujímavé o dôležitosti európskych fondov, myslím, že naozaj sme uvedli dobré príklady aj pre náš region Ile de France. Máme 80% účastníkov, ktorí hovoria, že sú spokojní alebo veľmi spokojní, e, pokiaľ ide o prístup k Európskym fondom. To poprvé. 64% e, z nich e, nám hovorí, že európske fondy prispievajú k takému dobrému pocitu z európskeho občianstva. To nám teda hovorí väčšina ľudí. Čiže to je dobrý výsledok a hovorí, že naozaj tento pocit prináležitosti k európskemu projektu naozaj prechádza alebo ide aj cez tieto európske fondy. Samozrejme, častokrát sa o tom uh, uh, hovorí nakoniec aj tu, uh, ľudia z to projektov identifikovali aj isté prekážky, ktoré niekedy naozaj sú naozaj brzdou uh, dobrého vykonávania týchto projektov. Čiže môžu to byť niekedy až kontraproduktívne veci. 10% e, z nich hovorí, že viac ako 30% času trávi tým, že vykonáva administratívnu prácu, takže to si treba naozaj premyslieť, či by nedávalo zmysel zjednodušiť tú administratívnu záťaž súvisiacu s týmito projektmi. To by naozaj mala byť priorita. Potom e, iba 13% respondentov hovorí, že európske fondy prispievajú k tomu, aby ich e, projekty prebiehali rýchlejšie a kvôli tomuto aj region vy, e, vypracoval takú skupinu e, aktérov, pretože samozrejme nejde iba o to, aby sme kritizovali koheznú politiku, ale e, ide aj o to, aby ten región, ktorý túto prácu vykonával, aby ju robil e, lepšie a na tejto skupine sa snažíme uľahčiť a zjednodušiť e, túto realizáciu. Takže máme takúto skupinu e, ľudí a oni vlastne týmto ľuďom z tých, z tých projektov pomáhajú, aby každý ten človek z toho projektu mal svojho nejakého referenta, aby ten mu pomáhal všetko dokonca s týmito administratívnymi úlohami a tak ďalej. Tento proces je možný vďaka tomu, že sme e, mali takedy 20, 21 agentov svojho času, e, ale dnes, pred pár rokmi, ale dnes už e, v 2017 máme tých agentov 54, ktorí pracujú na týchto projektoch, poskytujú informácie a vlastne tá komunikácia prebieha oboma smermi, príjemcovia a európske fondy. A takisto je dôležité, že tieto e, problémy, e, ktoré existujú, e, hovorí 71 ľudí, e, 71% ľudí, že tieto problémy e, zjednodušených nákladov e, tento postup by sa mal rozširovať a potom znižiť počet e, indikátorov a prispie, e, prispôsobiť ich na e, zjednodušených nákladov e, tento postup by sa mal rozširovať a potom znižiť počet indikátorov a prispie, e, prispôsobiť ich na e, regionálne e, špecifika. To tu už dnes bolo viackrát povedané. Potom, aby boli flexibilnejšie tie operačné programy, takže sa prispôsobia v čase a aj podľa toho, aké sú podmienky na mieste. Dnes žijeme v kontexte, kde naozaj ten čas v úvodzovkách sa zrýchluje. To, čo v roku 2014 bola pravda už a aj podľa toho, aké sú podmienky na mieste. Dnes dnes žijeme v kontexte, kde naozaj ten čas v úvodzovkách sa zrýchluje. To, čo v roku 2014 bola pravda, už e, o 2-3 roky napríklad nemusí byť realitou. Takže naozaj potrebujeme e, takto flexibilne reagovať na zmenu situácie v rámci našich e, e politik. Konať flexibilne. A takisto, aby tie tematické okruhy sa koncentrovali tak, aby tie štrukturálne fondy sa lepšie využívali, viac využívali a ten dopad e, a viditeľnosť tohto financovania z európskych zdrojov, aby, bol, aby boli e, väčšie. A ešte chcem doplniť jednu vec, ktorá trochu, e, trochu z nej ubrali, respektíve takto kontrola samozrejme je dôležitá, ale nemalo by to byť obrovské, nemala by to byť obrovská zaťaž pre tých príjemcov. a Chceli by sme znížiť počet kontrol. Dnes e, máte na projekt niekedy 5 kontrol alebo aj 6 po, e, kontrol. E, ním samotným a je to naozaj veľmi škodlivá vec, e, keď sa takýmto prehnaným spôsobom e, veci kontrolujú a naozaj to škodí imidžu Európskej únie a o to nám všetkým ide. Takže toto zjednodušenie by sme mali realizovať a potom e, tie správne orgány ukázali, že by mali eh, mať, eh, mali byť eh, predmetom takých ľahších kontrol, skôr náhodnejších kontrol. Samozrejme, kontroly, opakujem, sú dôležité, ale mali by byť skôr také náhodné, mali by byť menej zaťažujúce. e, pravidiel, to je iná otázka. A E, pokiaľ ide o tie nejaké vnútorné prekažky, ktoré nám tu spomínali e, ľudia z projektov, tí príjemcovia, tak e, niektoré z tých príkladov nájdete aj v našej správe, pretože častokrát tie dáta, ktoré sa požadujú od účastníkov, to sú veľmi veľké objemy údajov a projekty E, môže byť považované za neefektívne alebo nevýkonné z pohľadu orgánov, čo je z konta je ďalších 12 indikátorov spoločných indikátorov, pokiaľ ide o tú iniciatívu zamestnanosti e, mladých. Takže je to veľmi veľký počet indikátorov a navyše mm, niekedy zažívajú až kontraproduktívne kontroly, pretože vlastne e, sa v úvodzokách vykašľujú na vôbec žiadosť o dotácie napríklad ľuďom, ktorí sú bezdomovci a v rámci e, toho regulačného rámca, ktoré máte, vy musíte vyplniť presnú adresu tohto človeka, ktorý je bezdomovec. Nemusíme ani vysvetľovať, e, aké irrelevantné alebo až absurdné toto kritérium je. E, potom máme ďalšie kritéria, ktoré nie je možné pozitívne vnímať napríklad podpora e, žien, ktoré sú obeťou domáceho alebo akokoľvek nasilia. E, ich cieľom je e, dať ich na inú adresu, ktorá nebude známa iným ľuďom a opäť keď máte vyplniť ich adresu v tom formulári osoby, ktoré sa dostali do kontaktu s justičným systémom, Eh, opäť tam je to tiež problematické tieto údaje eh, vypi- eh, vypisovať alebo vyplňať. Takže chcem na záver povedať tri hlavné veci, ktoré Ile-de-France ako region chce do ďalších rokov podporať. Poprvé a ESF ako dva piliery, piliere naďalej podporovať, teda E RDF a SF. A potom e, zjednodušenie tých e, postupov a také tie tematické začle, mm, koncentrácie povedzme, a potom také tie, tie kontroly by mohli byť istým spôsobom v ich prípade zjednodušené. Každý eh, deň ukazuje, eh, že európske fondy eh, reagujú na reálne potreby európskych území, európskych občanov a nie je to preto, lebo modality uplatňovania to ešte neznamená, že by mali spochybňovať celé programy treba naďalej budovať Európu, konkrétnu Európu, ktorá bude reálna, ktorú budú ľudia reálne na, v našom regióne Ile-de-France sme odhodlaní naďalej e, na týchto veciach e, pracovať a spoločne s vami vytvárať takéto lepšie využívanie európskych fondov. Ďakujem. For... Ďakujem pekne za túto zaujímavú prezentáciu. Ďakujem aj za písomné stanovisko od e, regionov o budúcnosti kohezné politiky. Naozaj to bude pre nás užitočné a dúfam, že aj dnešná diskusia E, takže teraz e, tú diskusiu otvoríme. Vystúpia členovia výboru REGI. Zatiaľ zoznam nemám, ale začneme takto. Najprv pán e, Van Nistelor, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ideme ako keby hlbšie na sklade vašej analýzy, alebo možno, že aj teraz neviem, či vám sa dopracovať rovno k záverom, alebo ako, pretože v politike Eh, je to niekedy tak. Teraz budeme pracovať na MFF a na tých ďalších eh, rozhodnutiach, ale v každom prípade na úvod by som sa chcel spýtať jednu eh, otázku. My sme v našej kategórii regiónov máme tie menej rozvinuté regióny, viac rozvinuté a dalo by sa na to pozerať aj inak. A vy sa na to pozeráte inak. To sú tie stred, e, strednopríjmové regióny. To je pre mňa trochu komplikované, pán profesor. E, potom sa dostaneme do tej e, diskusie, ako spomínal Thomas Piketty. To je zrazu úplne iný pohľad na vec, HDP, aké kritéria sa používajú pri klasifikácii. Takže chcem sa iba spýtať, vy sa do toho vyznáte, ako by ste nám mohli pomôcť vykonať lepšiu klasifikáciu v ďalšom období. A tá istá otázka platí aj pre ďalších e, kolegov. Ako nám pomôžete spraviť a vygenerovať lepšie e, kritéria, či už na celoeurópskej úrovni, alebo aj na iných úrovniach, kde vidíme, že sú veľké rozdiely aj v rámci regionov. Čiže to by ste nám e, mohli pomôcť dosiahnuť. A potom posledná vec, čo chcem povedať, teší ma, e, čo povedal region Ile-de-France, kde sa naozaj e, zdôrazňuje dôležitosť aj e RDF, aj e, sociálneho fondu. Keď e, pozorne počúvate ľudí z komisie, oni tam tiež majú ľudí niektorí, ktorí vám povedia, že sociálny fond v skutočnosti neprináša dobré výsledky, ani RDF. Eh, ja si myslím, že treba mať dispozícii ďalšie fakty a aby sme si povedali, že naozaj eh, synergicky tieto eh, nástroje fungujú na prospech miest, na prospech sociálnych partnerov, aby sa tieto zdroje dali kombinovať, či už je to sociálna pomoc alebo oblasť vzdelávania a tak ďalej. Mňa teda teší, čo ste povedali, možno, že by ste k tomu niečo mohli aj e, e doplniť. Hlavne dôkazy potrebujeme, budeme o tom v najbližších mesiacoch hovoriť a práve tieto dôkazy by sa nám veľmi zišli. Ďakujem pekne. Pán Žulo, chcete sa vyjadriť teraz, alebo na záver by ste to radšej uzavreli? Nech sa páči. Áno, iba mám dokazuje že teda tú súdržnosť teda bude treba ďalej podporiť, predsa toto je ten cieľ znižovať rozdiely, ale zároveň trošku e, treba ako keby dopredu potom e, na, pan, na pani Vana jednu otázka, ktorá sa týka ESF. E, v tej prezentácii sa spomínala dôležitosť, e dôležitosť ESF. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani Breso. <coughs> Grazie, presidente. Intanto anch'io Ďakujem pekne a ja by som sa chcela poďakovať našim odborníkom, našim expertom za tú prezentáciu, za tie prezentácie. Boli to veľmi zaujímavé prezentácie a myslím si, že vo všeobecnosti sa ukázalo, aké sú rôzne aspekty koheznej politiky. A v zásade ukázali to, ako by sme mali k tejto politike e, pristupovať, ako ju e, možno prípadne zmeniť, čiastočne zmeniť, aby bola e, politikou koheznosti, ale aj rozvoja, možno konkurencieschopnosti, to by mohol byť dobrý, možno mohol byť dobrý výraz. A v, regióne máme, a v Európe máme viaceré regióny, ktoré a vo všeobecnosti sa dá povedať, že Európa musí si uvedomiť, že existujú isté rozvinuté kraj, eh, rozvojové krajiny, ktoré inak pristupujú a viac investujú do rozvoja, čiže nás dobiehajú, pretože majú špecifické investície do nových technológií, kraj, eh, rozvojové krajiny, ktoré inak pristupujú a viac investujú do rozvoja, čiže nás dobiehajú, pretože majú špecifické investície do nových technológií. V minulosti a teraz by mali byť eh, kompletne renovované Čiže v Európe vidíme, že nám tu chýba konkurencieschopnosť v porovnaní so zvyškom sveta a to nie iba v prípade menej rozvinutých alebo najmenej rozvinutých regionov a netýka sa to iba e, tých strednoprímových regionov, ale sa to nakoniec týka celej Európy a keď sa na ten obraz pozriete, tak sa to tam jasne ukazuje. Takže máme viaceré témy, viaceré výzvy, ktoré nás čakajú a Mali by sme sa podľa mňa sústrediť, e, pokiaľ ide o koheznú politiku a pokiaľ ide o Junckerové plány, mali by sme sa snažiť vylepšiť celkovo naše investičné plánovanie, aby sme využívali rôzne finančné nástroje za týmto účelom. Čiže pokiaľ ide o tie príjmové regióny, k tomu sa chcem ešte vyjadriť. Myslím si, že aj náš spravodajca to jasne povedal, to je práve tá oblasť, kde možno máme najväčšie výzvy v rámci programu a naozaj je to veľká téma, veľký problém a pán eh, Rodriguez nám dal viaceré, povedzme, náznaky ďalšieho možného smerovania a keď sa pozrieme na koheznú politiku a na jej celkové nastavenie, treba sa pozrieť na to, čo sa stalo v minulosti, čo sa stalo v nedávnej minulosti, čo teda týka koheznej politiky. Teda boli tu viaceré menej rozvinuté regióny, ktoré možno nevytvorili úplne nové aktivity, ale využili európske fondy na to, aby firmy a podniky dotiahli do svojich regiónov z iných regiónov, takže ako keby v úvodzokách ukradli tým druhým. Čiže to samozrejme nie je pre Európu ako také pozitívne, keď iba firma ide z jedného regiónu do druhého, to je iba taký transfer, ale reálne e, sa tým nič e, žiadna nová hodnota negeneruje, pretože jedného dňa možno tá firma zase odjede do ďalšej krajiny. Sú rôzne dôvody, prečo toto sa deje a možno do budúcna by sme sa mali snažiť sústrediť práve na tieto príčiny pretože e, vidíme e, tieto problémy v jednotlivých regiónoch, vidíme, že dochádza k veľkej súťaži, až neferovej hospodárskej súťaži, tam, kde, je, kde sú nižšie náklady e, na výrobu a potom človek využije aj európske fondy na to, aby pritiahol e, podniky z iného regiónu, inej krajiny, tak samozrejme to tiež je neférové a v rámci Európskej únie sa sústreďujeme na e, tento bod, na túto tému, musíme to nejakým spôsobom riešiť a mali by sme sa pozrieť na konkrétne opatrenia, ktoré im pomôžu, aby sa to aj stalo. E, naši experti o tomto hovoria. Myslím, že aj komisia sa na to budú musieť, že mestské regióny naozaj budú kľúčom e, aj v tom ďalšom e, programe. Tam sa budeme snažiť reagovať aj na tie... E, budeme sa musieť sústrediť na mestskú politiku, ale potom je 70 alebo 80 Pamätáme na tieto témy, boj proti klimatickým zmenám, rozvoj, digitalizácia. Vieme, aké výzvy sú a zdieľame ich, ale tie nástroje, tie riešenia musia byť zavať. Čiže možno tých ďalších 80% územia by sme mohli pri ďalšej príležitosti zase spomenúť alebo venovať sa im. Aj mestom samozrejme sa treba venovať. Veľmi pekne ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Olbricht. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa všetkým rečníkom, ale mám otázku otázku pre pána Žubra, ktorý je veľmi známym odborníkom v Polsku. Hovoríme teraz o rozličných e, kondicionalitách v politike súdržnosti a to sú jedny z najdľa pomerov a to má byť motivačný nástroj. Myslím, že niektoré členské štáty chcú zní spolufinancovania, aby ušetrili peniaze na koheznú politiku, ale vy práve navrhujete, aby to bolo motivačné, takže mohli by ste mi to vysvetliť? Ďakujeme pekne za otázku. Pán Omarši, nech sa páči. Máte slovo. Merci beaucoup. Merci. Budeme e, rokovať o budúcom nariadení. Takže treba zohľadniť e, odlišnejšie a možno, že to, čo sa uplatňovalo v okrajových oblastiach. ktorý by sa mal uplatňovať v regionálnej politike, pretože čím ďalej, tým viac je druhá vec, čo sa týka územných eh, rozdielov. My sme sa rozhodli mať druhá vec, čo sa týka územných e, rozdielov. My sme sa rozhodli mať menej rozvinuté a e, oblasť Ile-de-France je tým dobrým príkladom, že pri tých rozvinutých e, oblastiach môžu byť veľmi, veľmi je tak vysoká ako v tých ultraperiférnych, kde napríklad chýbajú investície okrem iného. A novú neodzrkadluje a potom o kritériách samozrejme sa diskutovať bude a budeme sa do toho naozaj pustiť. Ďakujem každopádne. E, prichádza to vhod všetky vaše podnety. Much, Je tu niekoľko otázok a niekoľko poznámok z mojej strany tá stredno prímových regiónov. Povody že regióny spadnú do takejto pásce? A ako by mohli ľudia sa z nej dostať? Počuli sme, že politika súdržnosti musia by, musí byť zosúladená s lokálnou politikou a regionálnou. Nosti regionálnemu rozmeru politiky súdržnosti ukázať lepšiu koordináciu na všetkých úrovniach a lepšie zosúladenie na všetkých úrovniach. Niekedy členské štáty sa rozvíjajú celkom dobre, ale vnútri politika súdržnosti prepojená s regionálnymi a lokálnymi politikami. Teraz niečo k dobrej správe veci verejných a e, viacúrovňovom správovaní krajiny. Táto téma má zásadnú dôležitosť, treba ju aj uplatniť v praxi ale možno treba, tí ako keby oficiálne uvádzajú túto dobrú správu veci verejných do praxe a iba to vytvára dodatočné administratívne záťaže, ale v skutočnosti to výhody negeneruje. Ďalším problémom je, že vznikajú malé uzavreté oblasti stiam chudoby, keď je celý región bohatý, aké sú dôvody, že práve nejaký kúsok tohto regiónu je chudobný, že by obce nechceli participovať na programoch, na fondoch, prečo sa nedá pomôcť? Pretože e, silný región by si mal sám vyriešiť svoje interné problémy. A ďalší dôvod, e, ešte niečo, na rozdiely medzi členskými štátmi a rast rozdielov napríklad v súvislosti s týmito oblastiami s strednopríjmovými pascami. Daňové systémy predsa mm, istým, istým spôsobom priťahujú e, firmy a potom aj e, dobre. Pán Mosku, máte slovo. Ďakujem. E, to bolo, boli veľmi bohaté prezentácie a dúfam, že to časti vyrieši aj problémy, s ktorými sa stretávame. Jedna vec sa tam ale opakovala a síce zjednodušenie. O tom stále počúvame. Aj o flexibilite, aj o dôvere, aj o územných rozdieloch. Napriek všet rozdielov a dúfam a aj spravodajca, ako aj ostatní členovia tohto výboru to dúfam budú mať na pamäti, tak aby sme sa pri budúcej politiky súdržnosti pokúsili priniesť konkrétne odpovede na európskom kontinente, aby jednoducho sa našim e, spoluobčanom žilo lepšie a dúfam, že budeme schopní priniesť nové odpovede na, na problémy, s ktorými sa potýkajú naše územia. Ďakujem. Thank you very much. The Next... Veľmi pekne ďakujem. Ďalší rečník. Pani, ďakujem, pani predsedajúca. Chcem poďakovať všetkým, ktorí odprednášali svoje názory, námety, otázky. Kolegovia už položili ho- vertikálnych a horizontálnych koordinácií so všetkými inými možnými politikami vertikálnymi na úrovni všetkých možných vlád a správ, regionálnych, lokálnych, národných a, a apelujete na posilnenie princípu partnerstiev. A preto by som sa vás chcela spýtať, čo si myslíte, že treba v budúcnosti viac posilniť? E, inteligentné špecializácie a ich úlohu? Pretože teraz sme prepojení iba so špecifickými prioritami. Dobre, priority sú priority, ale zásada inteligentnej špecializácie by nám pomohlo, pomohla pri koordinácii urbaného, rurálneho a všetkého, čo je potrebné. Takže táto viacúrovňovosť e, rozličných súčastí vlády a správy by sa mohla prepojiť s rôznymi úrovňami spoločnosti, s občanmi a tam by sa dali e, potom diskutovať priority, potenciál. E, takže to je jedna vec. A potom ďalší. Pýtate sa, ako lepšie odpovedať na urbánne požiadavky. My sme vytvorili pilotný program, nový nástroj, ktorý je integrovaný teritoriálny investičný nástroj. Čo by sme mali s ním ďalej robiť? S, týmto, s týmito investíciami, integrovanými teritoriálnymi investíciami, aby sme celú politiku nasmerovali lepším spôsobom a poukázali viac e, na tento nový na, nástroj, zviditeľnili ho a posilnili. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pán Bogovič, nech sa páči mať. Um, imigrácia vo vnútri EÚ, pretože to, čo sa dnes deje, je skúsiť vyhnúť, pretože to môže stať v budúcnosti veľmi veľa, či už ide o osoby zo strednej a východnej Európy z vidieka smerom do miest. A podľa odhadov 80 obyvateľstva bude žiť v mestách. A aj to podľa mňa bude problematické. Preto sa pýtam, ako to vy vnímate aj z hľadiska prípravných akcií a digitalizácie aj vo vidieckých oblastiach. Uvedomujeme si, že digitalizácia mať prepojené fondy či tými v oblasti odbornej prípravy alebo boja proti nezamestnanosti, ako chce najlepšia politika, najlepšia súdržnosť v Európe. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem všetkým poďakovať za zaujímavé prezentácie a politike a štruktúrálnych fondoch, teda o kontrolách. Vy ste hovorili, že je tu 5 úrovní a teda, že je to priveľa bola tu vaša kolegyňa, myslím, že pred dvoma mesiacmi um, za oblasť Overň hovorila o tom ich 130 rozbehnutých projektoch. Naozaj to um, je priveľa. Ktoré úrovni, úrovne kontroly by sa podľa vás dali zrušiť jednoducho? Ktoré nie sú potrebné na, na to, aby kontrola bola dobrá, dostačujúca? slovo. Iba stručne, kratučko, pani predsedajúca. Spomenul som niekoľkokrát v kontexte týchto diskusí o regionálnych politikách a dnes ráno tiež to tu rezonovalo, oblasti chudoby v rámci bohatých regiónov. Uvedomil som si, že jo, a ešte stále, predsa len sú tam oblasti najextrémnejšej chudoby uprostred miest – aj v, pri mimoriadne bohatých mestách, napríklad Londýn a to Greater London, centrálny Londýn a okolie, to má, najvä, má najväčšiu úroveň divergencia než konvergencia. Nemyslím si, že je to niečo jedinečné pre Spojené kráľovstvo. Myslím, že vzniká inflácia bohatstva, najmä v hlavných mestách štátov a a s týmto problémom musíme potýkať, e, vysporiadať sa s ním nejakými efektívnymi regionálnymi politikami v rámci regiónu. Ja nemôžem hovoriť za iné štáty, ale čo sa deje v Spojenom kráľovstve, lokálne a regionálne úrady majú stále menej a menej právomocí, pretože nemyslím si, že by nevyhnutne to bola úloha pre Európsku úniu do tohoto sa zamiešať, keď už aj národné vlády zlyhávajú v tomto zmysle. Skôr by sme mali venovať pozornosť oblasť veľkosti Rakúska, z ktorej pochádzam, má HDP Dánska. Je to jeden región alebo je to niekoľko regiónov? Ak máte takýto obrovský región vo Spojenom kráľovstve, tak tam musia byť jednoducho rozdiely medzi priemerným HDP Európy, kde bude 74 v jednej časti a v druhej 141 Nejšie regionálne politiky a investície, ktoré sú úspešné nielen u nás v mojom regióne, ale inde v Spojenom kráľovstve, vychádzajú z investícií do infraštruktúry, ktorá potom ďalej umožní infraštruktúru v oblasti komunikačných technológií, dopravných technológií a tým sa umožní Časť tejto oblasti je bohatá, najmä mestá v nej, a časť zostáva chudobná. A v budúcnosti táto, tieto investície do infraštruktúry e, treba si ich dobre premyslieť, že či to náhodou nie je lepšie investovať do zručnosti, spôsobilosti vzdelávania do budúce práve v týchto regiónoch, ktoré potrebujú investície. Ostatných Poprosila by som tých, ktorí prezentovali na začiatku, či by mohli odpovedať, ale poprosím každého nie viac ako 5 minút, prosím. Nech sa pakujem. Áno, otázok bolo veľa. Asi nepôjdem jedna po druhej, ale zameriam sa na, zameriam sa na potom sa pozriem na klasifikáciu a ako e, určuje výsledok politik a potom možno, že niekoľko konkrétnejších e, návrhov. Tá pasca stredného príjmu nie je to až tak nový fenomén, vždy tu bol, ale vystupuje do popredia a to preto, že rast hospodársky v uplynulých 30 rokoch sa v Európe zameriava v, sa koncentruje v naj e, bohatších miestach, e, kde je najväčší kapitál z 28 členských krajín, teda hlavných miest 26 rástlo v uplynulých rokoch viac ako bol národný priemer a niekedy sú to tá, tie najdynamickejšie regióny už dlhodobo, ale aj Tlada, aj Slovensko, aj Rumunsko darí sa im dobre, takže je viacero príkladov, ktoré svedčia o tom, že začínali síce e, zo zlého východiska, ale potom sa to rýchlo zmenilo. A potom sú e, regióny, ktoré dlhodobo pod, poberali 50, 60, 100 rokmi boli ťahúňom v Európe a teraz zrazu potrebujú podporu, pomoc. To je tiež fenomén, ktorý je čím ďalej tým viditeľnejší. 2000 regiónov konverguje a poďte v porovnaní s tými bohatými regiónmi. Čiže e, dosiahnu bod, kedy už sa to nedá e, zlepšiť bez zásadných zmien. zmien. Myslím, že s európskou klasifikáciou nie z príjmu. Dajú sa použiť aj iné kritéria, aj sa o nich diskutuje, ale viac ako klasifikácia je dôležitá otázka jej využitia. Európske prostriedky sa zameriavajú veľmi veľa. Väčšina národných politík je sektorálnych, ale žiadna nie je úplne bez územného rozmeru. Sú tu aj novátorské e, politiky, vychádzajú z excelentnosti a samozrejme, že sa zameriavajú a sú prospešné mnou, čiže sú v tej pasci stredného príjmu, majú obrovský potenciál a možno sa cítia opustené celou EÚ, ako aj národnými. Nejde iba o solidaritu, tá je dôležitá, ale ide o prežitie EÚ o, v takomto globalizovanom konkurenčnom svete. Nedá sa ignorovať povedzme v týchto regiónoch ktoré sú e, z pasy stredného príjmu, sú dve kategórie. Ale dá sa spraviť niečo na inštitucionálnej úrovni. Máme tu viacero politik pre e, menej rozvinuté regióny. Investícia zručnosti v pasti stredného príjmu. Ale niekedy tu nie sú žiadne výsledky. Ja som Španiel, Môžeme hovoriť aj o Portugalsku, môžete tam rozvinúť infraštruktúru, ale žiadne výsledky to neprinesie. Tieto dve krajiny ako mnoho Polska, ale niekde v strednej východnej Európe to už tak je. A to kvôli nedostatočným inštitúciám, ktoré bráňa návratnosti dodatočných investícií do takýchto infraštruktúr. A platí to obzvlášť pre veľké investície odstrániť takéto prehnané investície do infraštruktúry. Platí to nielen pre naše krajiny, ale napríklad aj Francúzsko je prenosné, aby boli mobilní. Nejde iba o odbornú prípravu e, na prvom, druhom alebo e, univerzitnom stupni, ale celoživotné vzdelávanie, pretože Niektorí sú ťažko zamestnateľní na juhu Talianska alebo východe Nemecka a mali by mať možnosť vytvárať si príležitosti, jednoducho byť zamestnateľní, e, či už e, na miestnej úrovni alebo niekde inde. To je podľa mňa zásadné. Ak by sme sa riadili tými politikami ako doteraz, ktoré aj keď tu boli isté zmeny, ale ak by sme e, tieto politiky neprispôsobili zmeneným podmienkam bez analýzy situácie, tak by sme len prilievali problémy a nejako by sme tie problémy neriešili. A my si nemôžeme dovoliť len tak plitvať prostriedkami, bez toho, aby sme um, mali maximálnu maximálne návraty. To platí pre všetkých obyvateľov v ktorejkoľvek časti Európy. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa zamerať na to, čo tu odznelo. Niektoré pripomienky e, poukazujú na sociohospodárske výzvy v mestských oblastiach – ja vďaka tomu môžem zdôrazniť aj to, že tieto výzvy sú najkomplexnejšie. Aj investície sa zameriavajú na infraštruktúru, ale ten sociohospodársky rozmer, rozmer je niekedy zložitejší a zaslúži si väčšiu pozornosť aj v rámci európskych politík. Takže ja by som si želal zmenu pri financovaní, aby sa riešili aj tieto sociálno-hospodárske výzvy, ktoré majú dopad na spoločnosť. Pozrieme sa na dve spomenuté témy, migrácia a chudoba. Radšej by som hovoril o mobilite, či už v EÚ alebo mimo. Alebo keď prichádza e, pracovná sila z juhu na sever alebo z východu na západ. Mobilita a chudoba sa dajú vysvetliť iba, iba E, územnými rozdielmi. Ak by bolo viac pracovných miest v časoch krízy, napríklad v Španielsku, Portugalsku alebo Grécku, tak by menej mladých talentovaných hľadalo šťastie inde. Takže to, ako sa vysporiadať s únikom mozgov, je vytvárať práve viac pracovných miest priamo v dotknutých regiónoch. A spomenuli to aj niektorí poslanci, poslankyňa síce, že e, tie chudobnejšie časti mestských oblastí nezaznamenávajú zlepšenie. Vyplýva to aj zo 7. správy, pretože tá úroveň dokonca je teraz vyššia ako pred finančnou e, krízou sú rozdiely medzi eurozónou a tými krajinami, ktoré v eurozóne nie sú. V 15 členských krajinách EÚ je to aj kvôli tomu, že vždy boli takéto miesta e, veľkej chudoby v mestských oblastiach, aj kvôli tomu, že vždy boli takéto miesta e, veľkej chudoby mestských oblastiach a hovoril to aj kolega zo Spojeného kráľovstva. Je to vedľajší účinok hospodárskeho úspechu eh, mestských eh, oblastí a hlavných, hlavne, hlavných miest. To platí pre celú Európu a má to dopad aj na mieru chudoby. Aj z historického hľadiska to priťahuje E, migrantov, imigrantov, utečencov. A opäť si to e, adresné opatrenia, špecifické štruktúry na tie miesta, kde sa koncentruje chudoba. Sociohospodárske výzvy, tu by som ešte povedal, že tu treba sklbiť rôzne finančné prostriedky v snahe pomôcť e, daným oblastiam. Ehm, je to veľmi komplexná situácia a vyžaduje si prierezový prístup, e, účasť e, rôznych aktérov, uplatnenie rôznych politík, e, sú tam zdravotné problémy, nedostatočná mobilita, nezamestnanosť niekedy naprieč viacerými generáciami. Je to, je to zložité. Myslím, že nástroje tu sú, ale nevyužívajú sa rovnako v EÚ, v Polsku, je viacero úspešných e, príkladov, ale neplatí to pre všetky krajiny aj kvôli byrokracii. Uvediem Nemecko ako príklad. Takže bolo by dobre vedieť, e, nakoľko sa dajú tieto ITI zjednodušiť, aby ich mohli viac využívať aj ostatné krajiny. Zatiaľ toľko ďakujem. Pokúsim sa byť stručný, zameriam sa na dva body. Prvý je technicky, ale nie je to až tak e, spolufinancovanie ako stimul. V konečnom dôsledku sa bude hovoriť o peniazoch, rozpočte a tak ďalej, ale ja som nemyslela ani tak na to, aby sme hovorili o konkrétnej miere spolufinancovania, ale o tom, ako by tento systém mal byť zorganizovaný tak, aby sa spolufinancovanie dalo využívať ako uh, podpora tých politik, ktoré majú byť súčasťou novej politiky súdržnosti. Keď hovoríme napríklad o integrovanom prístupe a počujeme o ťažkosťami z ESF a ERDF, o ich súčinnosti. Prečo by sa nemal systém dať zorganizovať tak, že keď sa predkladajú projekty a e, ide tam o aktivity, ktoré sa dajú financovať tak z ESF aj z ERDF, tak tam tá miera spolufinancovania je nižšia ako keby to e, bolo samostatne čerpané z RDF a ESF. Je to zložité, ale treba to vidieť aj v tom kontexte, ktorý som uviedol, teda e, pozrieť sa aj na pravidlá sprevádzajúce jeden alebo druhý fond. To by, myslím, že bol potom stimul e, predkladať aj takéto projekty a e, ESF e, funguje dobre v Polsku. Ľudia vďaka tomuto fondu e, získavajú nové zručnosti, ale v konečnom dôsledku si prácu nenajdu a migrujú. Takže máme dobrú sociálnu politiku, ktorá je financovaná aj z ESF, ale v konečnom dôsledku ten región v podstate z toho neťaží alebo neťaží dostatočne. A ešte jeden príklad. Ak by sme hovorili o ITI, umožniť spoluprácu rôznych orgánov, nielen verejných, ale aj súkromných partnerov. To by mohol byť ďalší stimul, ak by sa dal vybudovať takýto systém spolupráce. Čiže nielen medzi e, na úrovni verejnej správy, ale aj s ostatnými súkromnými partnermi. Aj to by mohlo zvýšiť e, mieru spolufinancovania. A ešte tretí jednoduchý príklad. Máme e, rôzne pravidlá pre politiku súdržnosti a pre štátnu pomoc, keď sa pozriete na produktívne odvetvia. My tvrdíme, že je veľa projektov v rámci politiky súdržnosti, ktoré majú jasnú európsku pridanú hodnotu v takýchto produktívnych sektoroch, tak potom sa pýtam, prečo sú tu pravidlá o štátnej pomoci, ktoré sa. Myslím, že sa nám všetkým tento koncept páči na regionálnej aj na národnej úrovni. U nás v Polsku máme vypracované stratégie, ale najzásadnejšie nie je mať nejaké pekné stratégie, ale ich používať e, ako nástroj manažmentu, nielen ako e, niečo, na čo sa môžete odvolať, ale nie niečo, čo konkrétne potom pozornosť. Thank you very much, madam. A takisto k tomu ESF a takisto k tomu uľahčeniu alebo zjednodušeniu kontrol. Pokiaľ ide o tie dôka, realisticky opísali, čo funguje lepšie, čo horšie. A myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť aj o motivácii jednotlivých eh, dôkazy a tieto mm, príklady uviesť. Potom, pokiaľ ide o ESF a tie isté obavy, ktoré ste spomínali, dôkazy a tieto mm, príklady uviesť. Potom, pokiaľ ide o ESF a tie isté obavy, ktoré ste spomínali, štruktúralne fondy pre Ile de France, dôležité aj ESF, to je veľký e, fond, kde e, my sme ako jediný e, region vo Francúzsku, region, kde e, ESF je pre nás dôležitejšie ako RDF. A to preto, že tento fond ESF sa týka e, tém, ktoré v rámci regionu, ktoré sú tiež spomínali a doteraz sa to ešte nehovorilo o jednej veci, a to síce ESF funguje do veľkej miery na potreby menších štruktúr, rôznych asociácií, ktoré nevždy e, potrebujú nejaké pôžičky, nepotrebujú orientovaní a aby zároveň e, e, tie kontroly alebo celkovo e, rámec projekty, pretože e, e, tento rámec e, výkonu, výkonný rámec vlastne nie je z našej strany splnený. Takže to by sme tiež navrhovali uľahčiť a zgľadnú potom ďalšie kontroly, audity, potom kontroly na európskej úrovni. Proste je to veľa úrovní kontrolo, kontrol a auditov a ja chcem zdôrazniť regiónu. A tak by to malo byť aj v prípade tej kontroly, aby tam opäť tie regióny mali tú právomoc, aby tie rozhodovali tie. E, myslíme, že áno, ale proste táto práca e, by mala byť koherentná, logická a mala by dávať... E, Levely tie by mohli byť trošku povedzme uľahčené alebo čiastočne odstránené. Čiže to sú také tie hlavné veci, ktoré ja by som povedala a potom e, okrem zjednodušovania je veľmi e, dôležité a to sa netýka iba koheznej politiky, je, aby celý tento postup bol koherentný, aby dával zmysel. Čiže keď máme nejakú politiku, pokiaľ forma uplatňovania tej politiky nie je koherentná, alebo nie sú koherentné tieto formy, e, tak ten pakový efekt nefunguje dobre a pre príjemcov je dôležité, aby tá koherentnosť, aby tá užitočnosť Európskej únie bola posilnená. Ďakujem. Zrealizovať. Ďakujem pekne všetkým rečníkom, ďakujeme aj Policy Department za e, tento workshop, ktorý bol veľmi zaujímavý, za jeho organizáciu a môžeme teraz, nech sa vám páči, iba stručne. Som Louis Dexter, som e, človek, ktorý tú správu o kohezii pripravil a rád som si vypočul všetky pripomienky. Aj v koheznej správe o tejto téme hovoríme, chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, nejde tu o rozdiel medzi mestom a vidiekom. Sú aj mesta v týchto e, regiónoch e, stredného príjmu, niektorým sa darí relatívne dobre, ale možno nie a ich e, regiónmi. A pokiaľ ide o tú pasu stredného príjmu, hospodársky rozvoj e, to nie je nejaký hladký, pro, stále postupujúci, hladko prebiehajúci proces, tam sú skoky a e, veľa vecí treba nastaviť, e, e, zlepšiť poskytovanie úverov a všetky tieto veci paralelne. Čiže dnes si toto všetko vyžaduje taký integrovaný, koordinovaný prístup, aby sme mohli prechádzať s, a prejsť smerom k pre inovatívnejším aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Všetky tie témy, ktoré sa v koheznej inovatívnejším e, aktivitám s vyššou pridanou hodnotou. Všetky tie témy, ktoré sa v koheznej dynamiky e, ťažiť. Pokiaľ ide o tie mesta, súhlasím s tým, čo tu zaznelo, naozaj mnohé z nich e, e, fungujú ako isté centra hospodárskeho rozvoja, ale nie všetky. Niektorým sa nedarí, niektorých, v niektorých e, sa znižuje počet obyvateľov, dokonca aj v najúspešnejších e, mestách sú naozaj veľmi výrazné centra chudoby, mestskej chudoby a deprivácie. A preto toto všetko sú veci, ktoré treba zohľadniť v rámci koheznej politiky. Pokiaľ ide o ten teritoriálny rozmer, je to dôležitá vec. Snažili sme sa to organizovať rôznym spôsobom alebo rôznymi spôsobmi. V minulosti e, ľudia podporovali a zároveň aj kritizovali tú e, komplexnosť, že sa príliš napríklad sústredíme na, ten, na tú úroveň nad 100 a do budúcna chceme e, predstaviť taký flexibilnejší rámec, aby sme sa mohli sústrediť, e, alebo aby sme politiku mohli sústrediť tam, kde je to dôležité a aby sme e, mohli zohľadniť aj priority a potreby ďalších teritórií. Naozaj tá diferenciácia by mala byť je, čoraz jemnejšia, pokiaľ ide o nejaké podregióny, e, kde sú špecifické problémy, alebo chudoba, alebo e, ďalšie veci. Nemali by sme sa snažiť mikromanažovať tieto záležitosti, ale naopak sa snažiť, aby e, regióny a mesta mali flexibilitu zaceliť svoje snahy na tie mesta, tie regióny, ktoré podľa nich to najviac potrebujú. Posledná vec, ktorú chcem povedať, sa týka manažovania a kontroly a týchto systémov a tiež ma, že si ľudia všimli, že nehovoríme <laughs> už o výraze zjednodušenie, ale hovoríme rád. Ďakujem pekne, ďakujem, že ste ma pozvali sem a že môžem hovoriť o stanovisku aj s členmi výboru REGI. A som zastupcom. Eh, primátora v obci Radio v Českej republike pri polských a nemeckých hraniciach. A poprosím vás, tí, čo odchádzate, hovorí presnička, buďte trochu tichšie. Thank you for the silence. <laughs> Thank you. Uh, so I not only uh, professionally involved in developing A pracujem uh, na rozvojovej spolupráci, ale aj osobne E, teda keďže sme na hranici, tak som taký tiež, má túto hraničnú mentalitu, iba som vám chcel ukázať, kde sa nachádzame, aby ste to vedeli predstaviť. Toto je sever Českej republiky, e, potom je tam Južné Sliesko v Polsku a časť e, bývalého východného Nemecka, takže naozaj som z regiónu, kde bola história veľmi komplikovaná. Región bol anektovaný a okupovaný Nemeckou ríšou už pred vojnou a takisto aj po vojne e, tí tradiční nemeckí obyvateľia, ktorí tam celé staročia žili, boli e, nutení z regiónu odísť a prišli tam noví ľudia, čiže naozaj tie vzťahy sú tam veľmi náročné. Prečo to spomínam? Lebo e, projekt Ľudia ľuďom v posledných desaťročiach pomohli e, občanom EÚ e, tieto negatívne skutočnosti z minulosti prekonať a naozaj sú to dobré nástroje na spoluprácu a vidím, e, vnímam že to, že sú to naozaj Ehm, prida, e, teda projekty s pridanou hodnotou. Tu vidíme European Youth Orchestra, Európsky mladežnícky orchester. Ten začal ako malý projekt, mal pár tisíc eur. Boli to riaditeľa, riaditeľia e, hudobných škôl z týchto troch štátov sa dali dokopy, spojili svojich najlepších študentov. Každé leto vlastne spravili taký spoločný tábor, tam spoločne cvičili potom mali tam profesionálneho e, mm, dirigenta, ktorý s deťmi e, pracuje a proste cvičia spoločne. A keď e, takéto niečo vidíte, takýto projekt, tak vidíte tam e, deti z troch krajín, ktoré častokrát nepoznajú ani len jazyk tých ďalších dvoch krajín, ale cez hudbu si rozumejú a je to samozrejme veľmi pekný a silný projekt. Teraz by som chcel stručne zdôrazniť e, v tom stanovisku, že sme zdôrazňovali práve pridanú hodnotu týchto projektov, pretože chceme, aby boli dôležitou súčasťou e, programov cezhraničnej spolupráce, ako tomu dnes v zásade nie je. Niekedy to napríklad e, je tak, že tieto programy prispievajú aj k rozvoju väčších projektov. Sú to niekedy inkubátory pre ďalšiu spoluprácu napríklad začnete s nejakým slovničkom pre, slo, pre policajtov, aby mohli spoločne robiť e, kontrolu a potom z toho sa vytvorí neskôr systematickejšia spolupráca do budúcna. Alebo máte nejakú štúdiu o realizovateľnosti nejakej cezhraničnej autobusovej linky a to sa tiež môže ďalej rozvinúť. Takže je to vec, ktorá vás, e, vám umožní naučiť sa nové veci o kultúre vašich susedov. Deti napríklad spolu e, hrajú divadielové veci o kultúre vašich susedov deti napríklad spolu eh, hrajú divadiel. Dôležité je, že mm, podporujú sa tu medzi ľudské kontakty a podporujú partnerstva, čo je samozrejme veľmi dôležité. E, tieto projekty nie sú pre veľkých hráčov, pre priemysel, ale naozaj sú to projekty pre občianskú spoločnosť, čo sú častokrát škôlky, športové kluby, e, turistické kluby a ďalšie malé organizácie, ktoré spolu takto e, spolu e, máte súčasť alokácie z týchto špecifických oblastí, tak môžete naozaj sa zacieliť na reálne miestne orgány, ktoré, e, teda problémy, ktoré sú pre miestnych ľudí relevantné. A posledné veci, ktoré som chcel povedať o pridanej hodnote týchto projektov je, že tieto projekty budujú dôveru. Mali sme 25 rokov takéto spolupráce. Pred pár rokmi sme to oslovovali, možno si ešte pamätáte Interreg, ten, tú tortu v rámci toho Interregu na prvej, prvá úroveň toho kolača prvá vrstva bola dôvera a naozaj dôvera v Európe je niečo, čo veľmi dnes e, potrebujeme a chceme naďalej budovať e, dôveru e, medzi európskymi občanmi, ktorí takto prispievajú aj k budovaniu európskej myšlienky a jej rozširovaniu. Takže toto sú pre nás príjemné hodnoty takýchto projektov a teraz by som chcel stručne sa vyjadriť k otázke decentralizovaného riadenia. Tieto projekty ľudia ľuďom sa týkajú približne tretine, tretiny e, takýchto projektov spolupráce cez hranice, nevždy je tak, ale častokrát áno a keď to tam je, tak istá časť alokácie z toho programu sa zoberie z toho veľkého programu a deleguje sa, alebo tak povedať zdecentralizuje na regióny alebo podobné štruktúry. Niekedy sú to 2 až 15 e, niekedy výjimočne je to do 20 väčšinou to je skôr tak 5 až 10 programu alebo programovej alokácie. A dávate potom tieto peniaze do tých menších oblastí. Takže napríklad, keď máte česko-polskú hranicu, ktorá je dlhá 350 km, máte 6 malých e, projektových fondov, ktoré potom k nim môžu mať e, prístup tí mali žiadatelia. A teda tieto európske regióny a štruktúry častokrát sú tam v podobe nejakého takého dážnikového alebo väčšieho projektu, ktoré, ktorý potom rozdistribuje na nižšie úrovni tieto financie. Takže to iba som chcel povedať k tej decentralizovanej implementácii systémov a tieto e, štruktúry, ako napríklad Európske, zase môžeme kontaktovať nemecké orgány a povedať, dobre, dajme e, sa dokopy alebo prepojme ich, aby mohli spoločne pripraviť nejaký projekt a niekedy im dokonca pomáhame aj s prípravou tej žiadosti. Takže je to nielen iba administrácia toho projektu a potom pridaná hodnota je aj e, ako českopolský program, tak by som musel cestovať 3,5 hodiny na ten spoločný technický sekretariat, aby som to mohol odkonzultovať, ale pre mňa do toho Euregionu je to iba 15 minút, aby som tam tento projekt odkonzultoval, takže to je aj z hľadiska geografického proste prístupnejšia vec, ale takisto tieto projekty sú oveľa e, nejaká žiadosť, tam opíšete, čo chcete dosiahnuť, je to v zásade malý, jednoduchý e, rozpočet a dostanete peniaze, takže otvárate vlastne program na veľký, veľkú skupinu žiadateľov na malé obce na mimovládky a otvárať pre kohezdnú politiku po roku 2020. E, viem, že tu hovoríme o 5 až 10 e, z tých 3 ktoré sa alokujú do cezhraničnej spolupráce v rámci celej kohezdnej politiky, takže to, to je relatívne malý objem, malé percento, ale e, by mali vychádzať z nariadení, pretože momentálne to tam celkom tak nie je. Čiže sú tu zase zásade regióny v spolupráci s komisiou, ktoré podporujú vytváranie týchto malých e, fondov a nie je tam žiadna právna istota e, tej regionálnej úrovni vždy, keď je dopyt. samozrejme, keď ten dopyt tam nie je, tak netreba to e, nejako na silu robiť, ale keď ten dopyt je, tak aby sa tieto projekty povzbudzovali, aby, mali by, aby boli súčasťou programu. Takisto by sme chceli, decentralizované riadenie tam nechávať e, kvôli tým výhodám, ktoré som už predtým uviedol. o administratívu. A chceli by sme takisto tieto projekty e, nechať čo možno najjednoduchšie, aby teda ten e, postup zjednodušených nákladov sa mohol v týchto malých projektoch používať. Potom posledná vec, posledný slide, to je posledná veta stanoviska a to síce čo chceme dosiahnuť. Chceme dosiahnuť, aby výhody Snažil som sa byť stručný, dúfam, že som povedal všetko, čo som chcel povedať a keď budú otázky, ja odpoviem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Tieto projekty malého rozsahu e, je to ľahšia administratíva, sú bližšie občanom, potenciálnym beneficientom, že je mnoho prekážok pre implementovanie projektov, najmä čo sa týka administrovania projektov, administratívnej kapacity. Ako to roz, projekty malého rozsahu, ako by sme to mohli preniesť v rámci cezhraničnej spolupráce, zónovania? Máte pocit, že je dosť synergie medzi týmito projektmi malého rozsahu a pretože ľudia E, projekty typu ľudia ľuďom sú projekty malého rozsahu, ale s obrovským dopadom, efektívnosťou, s efektom a e, so skutočnou pridanou hodnotou. Častokrát e, to, čo ste spomenuli na úplnom začiatku vašej prezentácie. Moja otázka je, ale zároveň všetci vieme, že financovanie programov Interreg je veľmi obmedzené. A financovanie projektov malého rozsahu, financovanie programov Interreg a celej tejto myšlienky cezhraničnej spolupráce a cezhraničnej e, regionálnej spolupráce ako celku? E, môj osobný názor a myslím, že aj názor výboru regionov je áno. Keď e, si prečítame reflektívnu knihu o princípoch Európskej únie, tak, tak sa dozvieme, ako rozumne míňať európsky si prečítame reflektívnu knihu o princípoch Európskej únie, tak, tak sa dozvieme, ako rozumne míňať európsky rozpočet, ako vynakladať prostriedky. S výnimkou Erasmu, ktorý je jasný príklad veľmi dobrej pridanej európskej hodnoty cezhraničná spolupráca. A keď hovoríme o súdržnosti, hovoríme o HDP a podobne, ale presuňme diskusiu aj na otázku kvality života. A pri kvalite života je zásadne dôležité, akí dobrí sú vaši susedia. Ak máte zlých susedov, váš život sa môže stať peklom. Ak máte výborných, sa cezhraničná spolupráca ukázala byť návratnosť e, pro, projektom s vysokou návratnosťou, ktorá má hmatateľné výsledky. Nedá sa povedať, koľko kilom. Preto sa prihováram za zvýšenie financovania cez hraničnej spolupráce, aby bolo veľa viac peňazí aj na projekty typu ľudia ľuďom a projekty malého rozsahu. Nie prvá pridaná hodnota o ktorej sme si uvedomili, že malé projekty sú inkubátormi pre veľké projekty. E, s naprotivkami, ktorí s vami spolupracujú, tak môžete urobiť takmer všetko spolu. A keď urobíte niečo proti základnej dôvere medzi ľuďmi, si ich e, administratívnych systémov, ktoré sa cezhranične môžu líšiť a potom posunuli ten malý projekt na vyššiu úroveň, dokážu požiadať odporúčania hodný. Moja otázka vo všeobecnosti, pretože tam je veľa vecí, čo si protirečí vy ste povedali, že by sme mali investovať viac do Interregu. Ja zase hovorím, že problém je v tom, že investujeme priveľa do administratívy, ktorá s tým súvisí, do papierovačiek. Že by bolo lepšie nejako inak to nastaviť. A máme toľko malých projektov a administratívna štruktúra je taká komplex administratívne štruktúry, aby to bolo konzistentnejšie a synergickejšie aby človek naozaj videl synergiu medzi projektmi.